Okay, friends. We'll start the meeting. Takže začneme. Máme tu podpredsedu Maroša Ševčoviča. Pozvali sme ho a sme radi, že ste prišli. Samozrejme, chceme si vypočuť, čo nám poviete o vývoji eh, v, v rámci energetickej únie. A takisto, keďže toto je výbor pre zamestnanosť, si chceme vypočuť, aké to bude mať dôsledky na zamestnanosť, teda takýto energetický eh, prechod, aký to bude mať teda odpacnať aj na mieru nezamestnanosti. Takže srdečne vás tu vítame. No a keď nás vovediete do problematiky, tak e, môžeme potom dať priestor aj otázkam poslancov. Nech sa páči, máte slovo. Much, Chair, Ďakujem pani predsednička, poslankyňa a poslanci, dámy a páni. V prvom rade vám chcem poďakovať za veľmi milé pozvanie, pretože som presvedčený, že Sociálny a ekonomický rozmer Európs- energetickej únie je dôležitým bodom na našej agende. Spomínam si na veľmi plodné diskusie o tejto téme s, výborom, eh, teda s ministrami pre zamestnanosť a sociálne veci v rámci rady. Takže keď som videl túto eh, tému, bol som veľmi rád, že ste ma pozvali. Ja som vám veľmi zaviazaný. Viete, že predseda komisie Juncker a komisia veľmi vedome E, zorganizovala tento projekt energetickej únie okolo tých e, projektov a e, projektového týmu. Čiže energetická únia vyžaduje jednoznačne viac než koordináciu energetických politík, pretože potrebujeme komplexnejší, holistický pohľad na vec. A keď dnes diskutujeme o energetických politikách, e, je to aj o tom, ako zakomponovať tieto politiky do politiky eh, v klímy, eh, na zníženie napríklad skleníkových eh, plynov. A to nie len zo sektoru energie, ale aj sektorov, ako je doprava, polnohospodárstvo, potom ako je energetická efektívnosť budov. A nedosiahli by sme svoje ciele keby sme nemali väčší úspech vo výskume a v inováciách a keby sme nekladli väčší dôraz na nové technológie na trhu. A preto pracujeme ako tým a preto som veľmi rád, že dnes môžem prezentovať výsledky eh, mm, vývoja v oblasti energetickej únie, kde sa nachádzame, aký to bude mať samozrejme dosah na rast a zamestnanosť v Európe. Myslím, že je veľmi dôležité vyzdvihnúť tú skutočnosť, že Momentálne sme svedkami začiatku skutočnej, e, skutočného prechodu v oblasti energetiky vzhľadom na naše klimatické cieľa a vzhľadom na nové technológie, ktoré som pred chvíľou spomínal a je tiež jasné, že tento prechod v oblasti energetiky znamená, že e, teda sa to týka energetického sektora v prvom rade, ale ide to podstatne ďalej. Myslím, že sme svedkami prechod na nízkouhlíkovú alebo uhlíkovo neutrálnu ekonomiku a mali by sme tento proces vnímať nie len ako energetický prechod, ale ako skutočnú modernizáciu našej ekonomiky. A takisto si musíme uvedomiť, že tento prechod prináša so sebou úžasné príležitosti pre investície, zamestnanosť a rast. A prináša so sebou potrebu zmeny a prispôsobenia sa v mnohých tradičných sektoroch našej ekonomiky. Takže treba sa na to pozerať na oboje, tak na príležitosti, ako aj na výzvy a treba ich obe zohľadniť. Ak teda dovolíte, začnem tými príležitosťami. V roku 2014 komisia a jej služby chceli posúdiť počet pracovných miest, ktoré súvisia s prechodom na nízkouhlíkovú ekonomiku. A výsledok bol taký, že už v roku 2014 bolo 9 miliónov pracovných miest prepojených e, na tento prechod v Európe. A čo je ešte dôležitejšie, je, že tá istá štúdia dospela k záveru, že do roku 2030 odhadovaný počet pracovníkov v týchto sektoroch sa zdvojnásobí. Čiže ak e, to pojmeme správne, hovoríme o 18 miliónoch pracovných miest v Európe. A e, to sa týka strany dopytu, teda energetickej efektívnosti, ale je to aj v oblasti e, nízkohlikových technológií, do, dodania, e, dodávok energie, termálnych sietí a hodnotového reťazca a potom samozrejme sa to týka aj oblasti skladovania energie. Od roku 2014 sme svedkami novej dynamiky, ktorú vyzdvihla aj Parížská e, dohoda, pretože táto dohoda jasne preukázala odhadlanie globálnej komunity e, pustiť sa do toho prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku nielen v Európe alebo v Spojených štátoch, ale na globálnej úrovni. A momentálne sme na kryžovatke. Na jednej strane budeme svetkami veľa, veľkého úsilia znižiť emisie skleníkových plynov. Ale udeje sa to v momente, kedy globálna potreba energie e, pravdepodobne do roku 2040 porastie o 30 To sú štatistiky od Medzinárodnej agentúry pre energiu. Takže zdá sa to byť ako si konflikt, v konflikte, ale e, realita je taká, že je to jasným dôkazom masívnej potreby nízkouhlíkových riešení a tieto riešenia musia byť uplatnené a e, aplikované na celom svete. Otázka teda je, či Európa a naše členské štáty alebo náš priemysel sú pripravené chopiť sa tejto príležitosti. A to do veľkej miery bude závisieť od toho, že či budeme mať v Európe ľudí s potrebnými zručnosťami. Túto výzvu treba v prvom rade riešiť na úrovni členských štátov, mm, v ich v systémoch vzdelávania, v priemysle, so, mm, so sociálnymi partnermi. A myslím, že sme už mm, zaznamenali viaceré iniciatívy, ktoré sa príjmajú v tejto oblasti. Ale zároveň, aby som bol úprimný, treba povedať, že nie všade sa to deje a myslím, že môžeme vyvodiť aj ten záver, že to nepostupuje dostatočne rýchlo. A toto je oblasť, kde si myslím, že európske inštitúcie môžu pomôcť rozbehnúť diskusiu. Minulý piatok komisia prijala agentu zručnosti pre Európu. Táto agenda sa zameriava na horizontálne zručnosti a ich význam e, v, dos, v, to, v, v tom, ako ľudí dostať k dobrej práci. A sú tam ale aj veľmi konkrétne prepojenia na energetickú úniu a na prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku. Ak dovolíte, vyzvihol by som. E, tie eh, možno najdôležitejšie konkrétne prepojenia. Takže je tam taká, eh, taká schéma sektorálnych eh, zručností, kde sa očakáva spolupráca, aby sa to lepšie koordinovalo medzi tými kľúčovými hráčmi, aby sa stimulovali súkromné investície, aby sa povzbudilo strategickejšie využívanie fondov EU a národných fondov. Bolo zvolených 6 sektorov ako pilotné projekty vzhľadom na ich momentálnu zrelosť. Čo je relevantné pre našu dnešnú tému, jednak je to sektor automobilový, druhý e, sektor je námorná technológia a oba sektory sú momentálne v procese vývoja zelenších a udržateľnejších technológií. Je veľmi dôležité vyzvihnúť, že námorná technológia sa týka aj e, offshore, veternej energie a sektoru e, teda, e, oceán, energie oceánov. Ak, sú tie, ak budú tie pilotné projekty úspešné, môže sa tá schéma rozšíriť na ďalšie projekty, kde budeme sa zamerať na zelený rast a obnoviteľné zdroje energie. Um, Komisia vyzdvihla samozrejme sektor obnoviteľných e, zdrojov energie, to nemusíme nejak ďalej vysvetľovať prečo. Potom sektor stavebníctva, ktorý je kľúčový, aby budovy boli efektívnejšie, ale je to takisto dôležité na e, vytvorenie infraštruktúry pre efektívnejšiu technológiu, ako je ďalkové kúrenie alebo efektívnejšie distribučné siete. Ako viete, intenzívne pracujeme na agende inteligentných miest E, podľa ktorej bude potrebné e, stavať v Európe inteligentné budovy. A to všetko vyžaduje úplne nový súbor zručností, aby sa tie sektory spojili a a aby sa to propagovalo od e, vlastne architektonického návrhu až po e, samotnú výstavbu. Tretia oblasť, ktorá sa uvádza v dokumente agendy zručnosti, Oceliársky sektor, e, tam máme samozrejme ten dlhodobý cieľ dekarbonizácie a e, potom je tam samozrejme CCC, zachytávanie a e, ukladanie uhlíka a využívanie ekologických technológií. Čiže toto treba teraz naplniť životom zo strany teda zainteresovaných subjektov a služeb komisia. Na úrovni EÚ je dôležité mať podobné iniciatívy aj na národnej úrovni, a chcem teda vyzvihnúť tú skutočnosť, že súčasťou stratégie e, energetickej únie tento návrh vychádzal aj z národných plánov, národných príspevkov členských štátov, čiže malo by to byť e, používané ako strategický dokument, dokument, ktorý národné vlády použijú, aby vypracovali stratégiu na zvládanie energetického prechodu vo svojej krajine. Mali by e, rozvíjať prepojenie na zamestnanosť a zručnosti. Ak teda dovolíte, chcel by som e, to trošku skonkrétniť. Použil by som príklad, o ktorom predtýždňom hovorila kolegyňa komisárka Korina Kretu vysvetlila, ako ich služby vybudovali program na podpor, en, podporu energetickej efektívnosti a opatrenia v jednotlivých členských štátoch. Tento program mal veľmi dobrý zámer, ale e, zlyhal. Zlyhal preto, že nebolo k dispozícii dostatok e, zručných pracovníkov, aby sa nainštalovali nové technológie. Čiže v konečnom dôsledku bolo potrebné transformovať ten program na taký program, ktorý podporí najprv vybudovanie, nadobudnutie tých zručností a potom môžeme prejsť do ďalšej fázy, kedy sa budú títo novovyškolení pracovníci nasadzovať e, pri vlastne implementácii týchto technológií v sektore stavebníctva. Čiže akú úlohu zohrávajú fondy EÚ? ako môžu podporiť eh, túto, tento energetický prechod a agendu zručnosti. Ako viete, kohezná politika kľúčovo prispieva k eh, naplňaniu cieľov energetickej politiky v teréne, čiže tam, je, tam sú veľké alokácie z Európskeho fondu rozhod- eh, regionálneho rozvoja, sú tam z kohezného fondu e, príspevky na obdobie 2014 až 2020 a týka sa to všetkých dimenzií energetickej únie. No ale vieme tiež, že kohezná politika sa netýka iba financovania, pretože e, je to tiež politický rámec pre integrovaný teritoriálny rozvoj a preto je mimoriadne vhodná na riešenie otázok, ktoré súvisia s energetickým prechodom a nízkouhlíkovou e, ekonomikou. E, sú tam možnosti na budovanie administratívnych kapacít, technických riešení, čiže tie investície majú prispieť k skutočnému udržateľnému energetickému prechodu. Napríklad od minulého roku podporujeme, e, poskytujeme podporu na krátkodobú výmenu know-how medzi pracovníkmi, ktorí sa priamo podielajú na manažovaní týchto projektov v oblasti energetickej efektívnosti. Môžeme tiež investovať vďaka týmto fondov do infraštruktúry vzdelávania a e Európsky fond regionálneho rozvoja je vlastne akýmsi doplnkom k Európskemu sociálnemu fondu, pretože minimálne 1,1 miliarda eur zo sociálneho fondu bude určená na zlepšenie systému vzdelávania a odborného vzdelávania, ehm, nadobudnanie nových zručností, ehm, aby sa zlepšili vlastne potrebné zručnosti v tomto novom sektore energetiky. Je to tu tiež na podporu spolupráce medzi priemyslom, podnikmi, výskumníkmi v kontexte e, stratégie inteligentnej špecializácie. Vieme, že mnoha členské štáty a regióny prioritizovali podporu na výskum a e, vývoj udržateľnej energie a nízkouhlíkovej stratégii a preto sme vlastne vytvorili túto platformu inteligentnej špecializácie na energiu, aby mali prístup k najnovším poznatkom. Všetkými týmito spôsobmi kohezná politika pomáha regiónom anticipovať a zvládať dôsledky energetického prechodu. A ako sa všetci určite zhodneme, je to kľúčové pre všetky regióny, najmä tie, ktoré závisia veľmi intenzívne od tradičných fosílnych palív. Ale Musíme tiež využiť potenciál EFSI, alebo ako je známy teda Junckerov fond. Máme tam prvý výborný príklad v Norpa de Calais. A to bol región, kde, bol tradič, kde boli tradičné priemyselné odvetvia a teraz e, nám to ukazuje, ako môžeme skombinovať štruktúrálne fondy s Junckerovým investičným fondom, ako dokážeme využiť túto podporu na e, rozvoj nízkouhlíkovej e, ekonomiky v regióne a ako môžeme tomuto regiónu pomôcť e, vyvinúť e, také politiky, aby sa z neho stal nízkouhlíkový región a aby sa stal región s nulovými emisiami do roku 2050 a ako zároveň vytvoriť e, nové pracovné príležitosti, ako pomôcť celkovej ekonomike, ako využiť tento vývoj na boj proti e, palivovej chudobe. Takže na záver by som Eh, chcel eh, ešte uviesť dva ďalšie aspekty, o ktorých snad budeme môcť trošku podrobnejšie diskutovať počas našej rozpravy. Prvý sa týka úlohy sociálneho dialógu. V roku 2015 som mal dve stretnutia s sociálnymi partnermi EÚ, aby sme hovorili o energetickej únii. Boli to veľmi užitočné stretnutia a samozrejme plánujem v tejto praxi postupovať. Ale takisto je veľmi dôležité doplniť tieto dialógy na, vyš- na najvyššej úrovni aj so sektorálnymi iniciatívami. A preto e, tá schéma, o ktorej som predtým hovoril, e, má povzbudiť sociálnych partnerov v daných sektoroch, aby sa pozreli aj na tieto témy. A napokon otázka energetickej chudoby. E, diskutovali sme o tejto téme v pléne iba pred dvomi týždňami a vyzvíde to význam tejto témy, ako ju vníma Európsky parlament, ale ubezpečujem vás, že aj Európska komisia tomu priklada rovnaký význam a podrobne budeme analyzovať návrh Európskeho parlamentu a dúfam, že budeme vedieť pozitívne zareagovať na veľký počet návrhov najmä v oblasti energetickej efektívnosti. Takže pani predsednička, na záver by som chcel ešte raz poďakovať za pozvanie, za to, že ste mi dali možnosť pokúsiť sa o taký krátky prehľad hospodárskych, ekonomických eh, príležitostí eh, a víziev, ktoré nám prináša eh, tento projekt Energetickej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A ako prvá dostane slovo pani Ansonde. Merci, madame la présidente, monsieur le commissaire. Alors, je vous... Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pán komisár. Ja uh, hovorím v mene pána Kazaka. Ospravedlňujem sa, že tu dnes nemôže byť prítomný. Počet osôb, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením v Európe neustále rastie. A táto chudoba je sprevádzaná aj takou e, energetickou chudobou. Čiže všetka tá, teda tá otázka je, že ako sa môžeme vyrovnať e, s týmto problémom, ako sa môžeme postaviť tomuto problému. Myslím si, že v prvom rade tá lacnejšia energia e, je tá, ktorú nespotrebujeme. Energetická efektívnosť musí byť prioritou Skupina EPP uprednostňuje z tohto dôvodu riešenia, ktoré sú inovatívne v danej oblasti ehm, a nielen e, teda nejaké obmedzujúce mechanizmy na kontrolu cien. Takisto sme toho názoru, že e, energetická ekonomika a zlepšenie energetickej efektívnosti e, najmä energetickej efektívnosti budov, mnohým domácnostiam pomôže vymaniť sa z tejto energetickej chudoby. Takže vyzývame členské štáty, aby pomohli rodinám, ktoré nedokážu uhradiť svoje účty za energiu, aby im pomohli e, zacielenými a trvalými riešeniami, ktoré nemusia byť čisto finančnej povahy. Myslíme si, že je možné naplánovať aj iné možnosti, napríklad prostredníctvom vzdelávania spotrebiteľov. A práve toto vzdelávanie umožní eh, predísť plýtvaniu energiami, ale takisto povzbudí spotrebiteľov k eh, zodpovednému správaniu pri správaní rozpočtu a svojich priorít. Takže mám viaceré otázky. Eh, vy ste na niektoré z nich už zodpovedali. Prvá otázka teda, akú úlohu môže komisia zohrať pri zo všeobecňovanie tejto dobrej praxe, ale takisto aké opatrenia e, považuje komisia za e, možné na úrovni EÚ v boji proti tejto energetickej chudobe, e, teda opatrenie popri tých, ktorí ste už spomínali. Ďalšia otázka. Európsky fond podporí pre tých pre najchudobnejších by mohol e, vlastne pomôcť. Takéto situácie sú prostriedky dostatočné na to. A na záver, pán komisár, aktualizovala komisia dáta, aby dokázala identifikovať osoby a ich profily, Eh, osoby, ktoré sú konfrontované s eh, takouto energetickou neistotou alebo chudobou, čo by nám teda umožnilo lepšie sa zamerať v našej eh, podpore. A na záver by som chcela pripomenúť, že naozaj treba konať Eh, pretože tí, ktorí trpia, ktorí sú vylúčení, eh, potrebujú vlastne profitovať z takéhoto osobného prístupu a teda eh, boj proti takejto energetickej neistote musí byť prvkom globálneho boja proti nezamestnanosti a najmä exkluzii. Ďakujem. Thank you. We'll take another question. Ďakujem. Vezmite teraz ešte ďalšiu otázku. Juta Steinruck, máte slovo. Ďakujem, pán komisár, za to, že ste dnes e, prišli. Pre nás je veľmi dôležité, že e, dochádza k tzv. sociálnemu mainstreamingu, e, pretože sociálne dopady treba prejednovať aj v iných oblastiach, nielen teda pokiaľ zamestnanosti. No a práve zmena v oblasti energetickej únie, obehové hospodárstvo iné zaobchádzanie so súrovinami v budúcnosti. To bude mať všetko vplyv aj na zamestnanosť. Vy ste povedali, že si slubujete rast aj v dôsledku energetickej únie. Veľa ste hovorili o záujmoch hospodárstva. Máme my pritom na mysli aj e, záujmy e, zamestnancov, zamestnávateľov a Eh, vy ste povedali, že sa vytvoria nové pracovné miesta. Ako to bude? Nevychádzam z toho, že to budú vždy len nové. Vychádzam z toho, že sa tiež niektoré eh, zmenia, iné zaniknú. A je dôležité, aby sme sa zabrali pritom na kvalifikácie. Treba investovať do vzdelávania, do škôl, aj pokiaľ ide o nové technológie, do výskumu a vývoja. V tom v Európe nie sme až takí dobrí ako v iných regiónoch sveta. A ďalším kľúčom bude celoživotné vzdelávanie. Veľké podniky, ja pochádzam z veľkého priemyselného mesta s, najväčšou, s najväčším chemickým priemyslom Európy, e, štáty e, sú schopní financovať celoživotné vzdelávanie pre svojich zamestnancov, ale keď e, si pomyslím na menšie podniky, tie nemajú takúto možnosť. Rozmýšľa e, komisia aj nad tým, ako pomôcť malé a stredné, malým a stredným podnikom podporovať svojich zamestnancov v celoživotnom vzdelávaní. Um, zmeny v eh, eh, oblasti pracovných eh, miest, okrem toho, čo nám minulý týždeň pani Tyson predstavila s tou agendou zlučnosti práve v technologickej oblasti. Teší ma, že ste spomenuli úlohu sociálnych partnerov, že ju považujete za veľmi dôležitú. Som presvedčená a v Nemecku poznám, poznám naozaj e, veľmi dobré e, príklady e, toho, ako to môže dobre fungovať. Oni sú tí špecialisti na to, ako to môže vyzerať. Spomínali ste energetickú efektívnosť. Ja tam naozaj vidím silný potenciál v mnohých európskych regiónoch aj pokiaľ ide o podporu remeslu, remesil, ale aj priemyselnej v priemyselnej oblasti. E, ja som si prednedávno všimla, koľko e, ľudí e, sa podiela napríklad na renovácii budovy. Vyšlo o teda renováciu môjho domu. Viem, že nie každý v Európe má takú možnosť zafinancovať takéto niečo. Takže impulzy priamo na mieste v takejto oblasti by boli veľmi dôležité. Treba nejaké podporné e, programy vybudovať pre túto oblasť. To isté platí aj pre e, komuny. Mnohé z nich e, majú technológie, ktoré jednoducho už nie sú energeticky v dobrom stave, ale majú toľko dlhov, že, si, že nevedia investovať, nemôžu investovať do sanácie svojich budov. Takže návrhy, e, nejaké konkrétne e, návrhy by tu boli potrebné. E, všetci vaši kolegovia stále spomínajú určité zdroje, no ale tých financií v týchto fondoch čoraz menej a menej. Takže Európsky sociálny fond asi všetko sám neutiahne. Téma energetickej chudoby pre nás je dôležité, aby e, pracovné miesta, ktoré sa vytvoria, boli naozaj aj dobré, udržateľné. Iba vtedy e, naozaj budú ľudia aj pociťovať ten rast. Ďakujem. You can start answering the questions and we'll fill on. Nech sa páči, môžete začať s odpovediami a nasledovať budú potom ďalšie otázky. Ďakujem pani predsednička, chcel by som poďakovať o pomčenom parlamentu za ich otázky. Pani Sander zdôraznila riziko chudoby čo myslím dosť e, významne bolo e, zhoršené nedávnou e, hospodárskou krízou. Faktom je, že keď sme pripravovali naše analýzy jednotlivých krajín, prechádzali sme si situáciu v jednotlivých krajinách, mohli sme dospieť k tomu, že nie je jedna jediná krajina, kde by energetická chudoba nebola problémom. V každej krajine je to výzva a máme viac než 10 e, e, Európanov, to znamená viac než 50 miliónov e, Európanov, ktorí majú problém vykúriť svoje domy. To hovorí samé o sebe. Sme v 21. storočí, máme k dispozícii všetky možné technológie, ale predsa len stále tu máme problém s energetickou chudobou. Takže myslím, že je dosť zrejme, že potrebujeme sa venovať tejto otázke a musíme nájsť e, tú správnu vyváženosť medzi tým, čo môžeme urobiť na európskej úrovni a čo už spadá do zodpovednosti členských štátov. Čo by sme chceli urobiť je zabezpečiť, e, keď spolupracujeme v členský, s členskými štátmi na energetických a klimatických plánoch, aby súčasťou týchto plánov bola energetická chudoba, čo by si vyžadovalo aj vývoj e, národných stratégií, čo členský štát e, chce urobiť v tejto oblasti konkrétne. A pokiaľ ide o pomoc z úrovne EÚ, my sa budeme sústreďovať silne na energetickú efektívnosť. Ako ste správne povedali, toto je e, tá najbezpečnejšia, najlacnejšia, najčistejšia e, energia, tá, ktorú ušetríme. A ak sa správne vykonávajú e, projekty sanácie, či už ide o malú a strednú podniku, e, priemysel alebo domácnosť, e, títo okamžite pociťujú pozitívny e, vplyv a vidia, že ušetrili peniaze, ktoré predtým museli vynakladať na energie. A keď hovoríme o týchto nových technológiách, z pohľadu intenzity práce sú dosť náročné. Takže lokálne malé a stredné podniky, lokálni e, pracovníci, e, keby ich vykonávali, tak by sme e, ošetrili dva problémy. Ošetrili by sme planétu, e, financie na energie a zároveň by sme vytvorili pracovné miesta e, v lokálnej ekonomike a e, boli by to malé a stredné podniky, ktoré by e, vlastne inštalovali všetky tieto nové technologické zariadenia za účelom zvýšenia e, energetickej efektívnosti našich budov. Takže čo chceme urobiť je ísť o krok ďalej a neostávať iba pri energetickej efektivite, keď hovoríme o budovách. Dnes máme k dispozícii technológie, ktoré nám umožňujú ísť smerom k inteligentným budovám, budovám, ktoré by slúžili novému účelu, v 21. E, storočí e, v e, údajovej ekonomike. Takže boli by to budovy, ktoré by nielen používali, ale aj generovali energiu, ktoré by napríklad mohli nabíjať elektromobily a podobne. Vytvorili by sme rôzne synergické platformy, ktoré potrebujeme v 21. storočí pre e, ekonomiku e, nových údajov a potrebujeme tu aj efekty, balíček efektívnosti. Chceme prezentovať e, revidovanú smernicu efektívnosti, ale energetickej účnosti budov a chceme to skombinovať s návrhom o inteligentnom financovaní pre inteligentné budovy a aj s úzkou spoluprácou E, s našimi starostami a miestnymi orgánmi v oblasti inteligentných miest. Takže chceli by sme vytvoriť niečo ako jednotné kontaktné miesta pre e, miestne e, orgány. Cez našu stránku by bolo tak možné dostať sa k radám o tom, ako postupovať ďalej s projektom, ako s financovaním, čo s právnymi komplikáciami, ktoré sú prepojené s ich projektami energetickej efektívnosti. A dúfam, že takto by sme e, mohli odštartovať nejakú voľnú energetickej efektívnosti v Európe. Úplne s vami súhlasím, že ak chceme e, profitovať e, z tohto prechodu, musíme viac investovať do kvalitného vzdelávania, možno do lepších úsmernení našich mladých ľudí, o tom, čo sú profesie budúcnosti, čo sú univerzálne zručnosti, ktoré budú potrebovať, keď chcú nájsť E, nejaké dobré a udržateľné miesto na trhu práce. Treba tu spolupráca s členskými štátmi, s akademickým svetom, e, s európskymi podnikmi. A tak by sme sa vyhli situácii, v ktorej sa nachádzame momentálne, že tu máme milióny mladých ľudí e, aj s vysoko kvalitným vzdelaním, ale jednoducho s profilmi, ktoré nie sú až tak žiadané na trhu práce. Chceme využiť túto novú agendu pre zručnosti na to, aby sme zabezpečili, e, že budeme mať v dispozícii dobré analýzy a dobré odporúčania pre členské štáty, čo má byť e, taký zovšeobecnený prístup, aké zručnosti budeme potrebovať, e, čo zmeniť v našom systéme vzdelávania, aké príležitosti dať našim mladým ľuďom. Pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov a energetickú chudobu, ďalšia oblasť, ktorou, ktorej sa chceme venovať, a to je aj otázka, ktorú položila pani Steinrück Chceme tu využiť návrh, ktorý e, chceme predostrieť pred koncom roka o e, novom e, trhovom dizajne pre trh s elektrínou. To bude naozaj o spotrebiteľoch, ktorí budú potom v lepšej pozícii nielen pokiaľ ide o informácie, ktoré máme dispozícii, ale budú lepšie vedieť ovplyvňovať svoj osud. Ak budú chcieť mať jednoduchší prístup e, e, k rôznym e, spoločnostiam, ktoré sú naozaj hospodárske súťaže, malo by to byť pre nich jednoduchšie. Budeme sa zaoberať aj teda výrobou, otázkou výroby energie a teda aj prístupom pre spotrebiteľa, ktorý by sa mal zjednodušiť, aby sme mali väčšiu konkurenciu na trhu a to, aby vyústilo do lepších cien pre spotrebiteľov. Zdôraznili ste aj otázku, čo robiť s tými zručnosťami alebo tými pracovnými miestami, ktoré sú prepojenejšie s tradičným priemyslom a ktoré zanikajú. Myslím, že je dôležité úzko spolupracovať s členskými štátmi a využívať náš Európsky sociálny fond takým spôsobom, aby sme tu mali politiky, e, ktoré som spomenula aj včera v mojich diskusiách so starostami, keď som sa stretol e, s Eurocities. Nikto by e, nemal ostať niekde v polke cesty opustený. Mali by sme anticipovať, aká by mala byť pozícia miest, regiónov, ktoré závisia od tradičného priemyslu. Mali sme im ponúkať nové podnikateľské modely, ľuďom druhú šancu vzdelávať sa k novým zručnostiam, doradočné možnosti e, vzdelávania aj pre mladých ľudí, ktorí sú ešte stále na školách, alebo e, e, dať druhú šancu pomocou životného vzdelávania tým, ktorí by chceli nadobudnúť nové zručnosti v týchto profesiách v budúcnosti. Zdôraznili ste aj význam miestnych orgánov, plne s vami súhlasím, sú najbližšie k občanom a teraz e, pracujeme veľmi ťažko na vývoji nového rámca e, konceptu inteligentných miest. Som veľmi rád, že tu máme teraz Amsterdamský e, pakt, ktorý členské štáty potvrdili, potvrdili a prekonali tým určité váhanie, ktoré tu bolo na počiatku aj na strane inštitúcií, aj e, členských štátov, ktoré e, spomínali princíp subsidiarity. Ide naozaj o iniciatívu z dola nahor. Starostovia chcú navzájom spolupracovať v rámci členských štátov, ale chcú mať aj európsku globálnu platformu, e, ktorá by umožňovala vymeniať si správne postupy a profitovať od už aj spolupráce. A toto je teda platforma, ktorú chceme vytvoriť, ktorú chceme navrhnúť. A posledná vec, ktorú chcem spomenúť, financovanie. E, verejný rozpočet samozrejme je limitovaný všade. Poznáte našu situáciu na európskej úrovni, viete, aká je v členských štátoch. A čo by som chcel zdôrazniť je, e, stretol som sa e, často s zeleným bankovým sektorom, s finančnými zástupcami, ktorými hovoria, že kontrolujú naozaj mi, e, e, miliardy e, eur, bilióny eur, chcú investovať do programov energetickej efektívnosti, nie sú limitovaní ako banky návratom investícií, ktoré sa musí udiať budúci rok, ale potrebujú regulačnú stabilitu, strategický zmysel, jasný projekt a projekty a chcú takisto s niekým vzdielať rizika. A toto práve dosť úspešne testujeme s Junckerovým akčným plánom a som si istý, že už teraz sa dá povedať, že ak sa nám e, podarí dobre zmanéžovať tento mechanizmus, tak e, bude môcť naozaj vygenerovať e, veľa dostatočných financií a mali by sme takýto postup využívať aj v budúcnosti, aby sme E, vlastne investovali do energetickej efektívnosti a e, tým, aby sme podporovali aj rast a zamestnanosť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, slovo dám pánovi Kukanovi, ale predtým ešte e, jedna informácia. keďže zdá sa, že práve prebieha nejaký futbalový zápas medzi Ruskom a Slovenskom. Práve preto som taký nervózny. Slovensko je v lepšej pozícii než Rusko. Je to 0-1 pre Slovensko. Tak teraz sme vám dodali novú energiu. Aj pánovi Kukanovi. Nech sa páči, tí, ktorí sa chcú prihlásiť do diskusie, e, môžu tak učiniť, keďže nás nie je e, príliš veľa tu, takže nech sa páči, slovo má pán Kukan a potom pani Blinkevičute, Jazloviecka a pán Dominik Marta. Sú ešte na mojom zozname. Kto sa chce ešte e, zapísať, dajte nám vedieť. Pán Kukan. Hovoriť po slovensky. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vaša informácia o futbale nebola presná. Slovensko momentálne vedie 2-0. Prvý gól dal Vajs a druhý Hamšik Vážený pán komisár, e, vítaj, vítaj v tomto výbore. Sme veľmi radi, že si prišiel. Konec koncov problematika energetickej únie sa dotýka viacerých politík Európskej únie a teda aj viaceré výbory sa touto otázkou zaoberajú. Napríklad vo výboroch AFET a ITRE teraz diskutujeme otázku o medzivládnych dohodách e, v oblasti energetiky. Táto dnešná rozprava dáva tejto téme aj taký e, sociálno-zamestnanecký rozmer, lebo aj ty sám hovoríš o projekte, ktorý má, by, musí byť založený na sociálnej férovej tranzícii. E, mal by som jednu otázku v súvislosti s mojou agendou v tomto výbore, ktorá je orientovaná na odstránenie vekových diskriminačných opatrení pri zamestnávaní a podpore podnikania osôb nad 50 rokov, takých starších, zrelých, dospelých ľudí. Tento, chápem to tak, že tento rok by mal byť rokom plného spustenia energetickej únie a ja by som sa chcel spýtať, či bude tiež v rámci tohto vytvorený nejaký priestor pre starších pracovníkov, ktorých sa táto tranzícia dotýka, lebo ona zahrňuje nové technológie, digitalizáciu a podobne. No proste, aby, aby sa nezabudlo aj na túto vekovú kategóriu. Dúfam, pán komisár, že budeš úspešne posúvať dopredu otázku energetickej únie až do jej úplnej e, realizácie a v tomto ti chcem z celého srdca zaželať hlavne veľa politickej odvahy. Ďakujem. Pani e, Linkevičute. Budem hovoriť po e, litovsky. Ďakujem, pani predsednička. Aj ja sa chcem srdečne poďakovať e, pánovi e, podpredsedovi komisie, že prijal pozvanie nášho e, výboru pre e, zamestnanosť. Vy ste jedným e, z najúspešnejších komisárov v súčasnom kolegiu komisárov a máte na starosti veľmi dôležitú oblasť. Energetická únia je veľmi dôležitá Zaznamenali sme, že energetická politika je úzko prepojená s inými oblastiami politiky vrátane prepravy, poľnohospodárstva, priemyslu a ďalších a má dopad na životy ľudí. Dnes vo výbore EMPL by som sa rada sústredila na niektoré aspekty, ktoré už spomenuli predrečníky, predrečníci. Budem hovoriť o e, energetickej e, chudobe. E, často cestujem po Európe, veľa stretnutí som absolvovala doma v Litve a počas týchto stretnutí e, sú mi kladené mnohé otázky a síce, e, že naše príjmy nepostačujú na to, aby sme si mohli dovoliť e, vyhrievať, vykurovať naše domy. Sme nutení veľký diel našej mzdy venovať práve týmto otázkam, platiť práve za energie. Takže Európsky parlament a Európska komisia e, musia prísť e, so špecifickými návrhmi, ako môžeme prekonať túto energetickú chudobu. Eh, už bolo spomenuté, že viac než 10 obyvateľov Európy eh, je zadlžených kvôli platbám za energie. Viac než 12 ľudí eh, si nedokáže vyhrievať, vykurovať domy na správnu teplotu. Takže by sme ich radi podporili. Rada by som vás opýt, sa vás opýtala nasledovné ak je Európska únia zodpovedná za energetiku, E, počas e, zimy by možno e, mohlo existovať nejaké moratórium, aby určité druhy domov, domácnosti nemohli byť odpojené od vykurovania len preto, že si ľudia nemôžu dovoliť zaplatiť účet za vykurovanie. Prečo o tom hovorím? Počas ranejšieho zasadnutia sme dnes hovorili o minimálnej mzde a adresovali sme komisii našu požiadavku ak teda nebudeme e, e, vedieť zabezpečiť minimálnu mzdu, nedokážeme prekonať e, chudobu energetickú. Čo si myslíte o tejto minimálnej mzde? Hovorilo sa tu o štruktúrálnych fondoch, o iných fondoch. Predstavíte nejaké ďalšie návrhy, ktoré by už existujúce fondy doplnili za účelom prekonania energetického detskej chudoby? Takže toto sú e, moje otázky. E, ďalšia je pani Viecka. Ďakujem pekne. Pán komisár, ďakujem e, za to, že môžeme tu diskutovať s našim výborom o otázke energetickej bezpečnosti. Terorizmus dnes nadobúda rôzne formy rôzne formy a e, veľmi často nás e, prekvapujú. Do akej miery je e, zabezpečená energetická bezpečnosť v Európe? Ako sme chránení pred možnými útokmi? Aká je stratégia pri zabezpečovaní energetickej bezpečnosti? Aký je na to pohľad zo strany Európskej únie? Ďakujem pekne za všetky otázky, najmä za dobré správy od pani predsedničky a môjho e, bývalého šéfa, pána Kukana. Ak mi dovolíte, e, krátko by som e, odpovedal po slovensky. Zamestnanosti nad ľudí nad 50 rokov je veľmi dôležitá už aj z toho dôvodu, že žijeme dlhšie a ja ako čerstvý 50 v tomto roku si uvedomujem, že sme ešte plní síl, <laughs> takže určite je potrebné zabezpečiť e, aj to, aby e, naozaj aj e, táto časť spoločnosti mala možnosti, ako získať nové zručnosti, ako sa pripraviť na to všetko, čo vlastne súčasná ekonomika, nové technológie od e, ľudí vyžadujú. Čiže myslím si, že bude veľmi dôležité hlavne v tých e, regiónoch, ktoré sú poznačené takou rýchlou e, zmenou tých tradičných biznis modelov, kde hlavne či už energeticky náročné priemyselné odvetvia alebo nejaké tradičné oblasti podnikania postupne z týchto regiónov odchádzajú, aby sa jednak vypracoval taký nový biznis model pre tieto regióny, ale hlavne, aby sa umožnilo aj týmto ľuďom e, znova sa zapracovať a získať e, potrebné zručnosti. Takže si myslím, že v spolupráci s členskými krajinami by sa mal rozpracovať e, systém, kde hlavne v rámci celoživotného vzdelávania by sa mala vytvoriť špeciálna kategória aj pre ľudí, ktorí v tomto veku Ehm, ehm, budú potrebovať získať tieto nové e, zručnosti a urobiť to čo ekonomicky najefektívnejším, ale zároveň praktickým spôsobom, lebo častokrát vieme veľmi dobre z našej praxe, nie všetky školenia sú také užitočné, aké by mali byť a častokrát nie sú tak praktické, aby vlastne novým Eh, uchádzačom o získanie tejto kvalifikácie naozaj pomohli k novému zamestnaniu. Takže myslím si, že je to veľmi dobrá téma na diskusiu, ako sa postaviť k problematike nových zručností, ako sa postaviť k problematike energetickej chudoby a určite sa budeme zaoberať ako na komisii, tak aj v komunikácii eh, s eh, členskými krajinami, keď budú vypracovať svoje národné energetické a klimatické plány And uh, then to, uh, unfortunately, I do not speak Lithuanian, so I'll have to switch in back into the, back into the English. Uh, Teraz budem pokračovať v angličtine a odpoviem pani Blinkievičuteovej ohľadne e, toho, ako uh, energetické e, e, zmeny majú dopad na všetky aspekty v našom e, živote, tak prepravu, tak poľnohospodárstvo, tak stavebníctvo, ťažobný priemysel, všetky oblasti, v ktorých vidíme, že tie zručnosti, ktoré tam v minulosti boli, musia byť upgradeované. Každý zamestnanec dnes bez ohľadu na to, v akej pozícii je potrebuje mať lepšie digitálne zručnosti, než tomu bolo v minulosti. A toto určite musí sa stať e, súčasťou moderného, moderných učebných osnov. Pokiaľ ide o energetickú mm, e, chudobu. E, čo to znamená? Nemáme definíciu presnú. Nechceme byť príliš komplikovaní, pokiaľ ide o teda e, selektovali sme si tri e, kritériá, e, na základe ktorých by sme mohli zistiť, či ide o energetickú chudobu alebo nie. Mm, teda poprvé to vykurovanie domov, po druhé, ako ľudia dokážu zaplatiť svoje faktúry za kúrenie a po tretie, v akých dobre izolovaných budovách ľudia e, žijú. E, bude potrebné nájsť dohodu s členskými štátmi o spoločnej definícii energetickej e, chudoby, aby sme mali rovnaký prístup, aby sme to rovnako posudzovali, aby nám to pomohlo nadefinovať si oveľa lepšie naše nástroje do budúcnosti. A pokiaľ ide o odpájanie od vykurovania, Hovoríme skutočne o veľkých eh, počtoch. Bol som veľmi prekvapený eh, eh, mm, ohľadne počtu odpojených domácností, dokonca aj v takej krajine, ako je Nemecko. A čo zvažujeme teraz je, e, že by sme e, mali e, silnú kapitolu o ochrane spotrebiteľov na trhu elektrickej energie aby tam bol dobrý management, pokiaľ ide o stranu dopytu. A bude veľa závisieť od toho, do akej miery budú členské štáty ochotné s nami spolupracovať. E, keď diskutujem o týchto otázkach, e, spomínam jeden príklad. Keď máte pôžičku a máte nejakú, nejaký problém, tak e, predsa ne začnete hneď s konfiškáciou. Predsa budete mať nejaké poradenstvo, nejaké opatrenie, nejakú pomoc a snažíte sa pomôcť dotknutej osobe, aby preklenula, prekonala tento problém. A bolo by veľmi napomoc nápomocné pre mnohých ľudí v Európe, ak by e, bolo možné zaviesť takýto istý prístup, podobný nástroj skôr, e, než e, niekoho odpojíme od vykurovania alebo dodávok elektrickej energie. Samozrejme, bude to do veľkej miery závisieť aj od toho, do akej miery, teda akým spôsobom budú právne predpisy upravené. Ale áno, máme tento dokument na stole, pozrieme sa a budeme sa snažiť teda vyriešiť problematiku pre európskych občanov, aby nemuseli v nadchádzajúcej zime si robiť obavy že budú odpojení od e, vykurovania či od dodávok elektrickej energie. E, a ešte k otázke ctenej e, kolegyne. Ste, sedíte veľmi ďaleko, nevidím na, na menovku, ale vraj tam žiadna nie je. Takže pani Jasloviecka, dúfam, že som vás vyslovil správne. Pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť, Domnievam sa, že e, túto rozpravu v Európe v minulosti e, sme už dlho viedli a teraz e, nastala situácia, kedy opäť štartujeme tieto diskusie, dokonca vo väčšej miere. Sice ochrana kritickej infraštruktúry. Niektoré krajiny, ako napríklad USA, to berú veľmi vážne s ochranou kritickej infraštruktúry v Európe um, naše členské štáty tiež eh, stále vážnejšie berú túto problematiku a otázka je, e, aké by mali byť tie spoločné usmernenia a aký by mal byť najlepší spoločný prístup, aby sme zabezpečili, že naša kritická infraštruktúra bude dobre chránená. Pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť ako takú, domnievam sa, že najlepšou odpoveďou, ako zabezpečiť, aby naša energetická bezpečnosť bola čo možno najvyššia, je Diverzifikácia, diverzifikácia dodávok energie, postarať sa o, o veľa lepšie e, prepojenia, interkonektory medzi našimi európskymi systémami. To znamená, ak máte problém v nejakej konkrétnej krajine alebo v regióne, že vďaka technickým možnostiam a vďaka dobrému núdzovému plánovaniu a vďaka silnému e, pocitu solidarity v Európe si budeme vedieť e, spoločne pomôcť. To je jadrom toho návrhu, keď diskutujeme diskutujem e, o dodávkach, e, o bezpečnosti dodávok e, plynu, kde hovoríme o rozvoji regionálnych núdzových plánov. Teda takéto niečo chceme zahrnúť aj do nového dizajnu pre trh elektriny, aby sme dokázali si navzájom pomôcť s dodávkami elektriny na regionálnej úrovni. Preto si myslím, že to by mala byť najlepšia záruka toho, že ak sa niečo udeje v istej časti Európy, druhá časť e, Európskej únie e, bude pripravená a dokáže pomôcť e, tejto krajine za akýchkoľvek okolností s dodávkami elektrickej energie. Ďakujem, pán Majta. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pán podpredseda. Slova majú svoj význam, e, aj keď sú napísané, hovoríte o energetickej únii. Ale trošku ma to vyrušuje, pretože energetická únia to je v podstate, e, že sa predpokladajú nejaké globálne riešenia e, alebo nejakú globálnu správu, čiže mohli by sme si predstaviť aj potom zasávanie do politik členských štátov a určitú stratu suverenity. A ja by som teda uprednostnil ak by sme to tak mohli povedať, že by sme v európskej, e, na európskej úrovni hovorili o racionalizácii našej energetickej spotreby. To by ma menej e, vyrušovalo. No a všetko, čo ste e, povedali, všetci zdieľame. A myslím, že vy ste to trošku spomenuli, to všetko môže fungovať, ak bude tu, tak povediac, ten cukor. Vždy je potrebný cukor. A tento cukor to sú určité stimuly pre e, teda tie subjekty, malé stredné podniky, jednotlivcov. E, to sú buď dotácie, alebo možno nejaké predavky. No a keď tam bude taká tá, takýto stimul, tak samozrejme ľudia o to e, budú mať záujem a budú sa angažovať. No a keď budú angažovaní, tak sa budú tvoriť pracovné miesta a vo všetkých sektoroch. Jednoducho preto, že to bude mať e, takúto atraktivitu pre všetkých, takýto stimul. No a ešte jedna vec, ktorá ma veľmi zaujala vo vašich slovách, keď ste hovorili o spolupráci medzi a, e, teda priemyslom a výskumným sektorom a myslím si, že to bude tá hybná sila. To bude to bude vlastne e, potrebné mať tu nejaké výkonné e, procedúry, teda vo Francúzsku naši výskumníci, ale aj niekde inde v Európe, e, majú menej prostriedkov k dispozícii a je teda výskum a vývoj aj v našich malých podnikoch dosť, alebo v našich podnikoch dosť um, slabý, robí sa to skôr externe, emigruje výskum do krajín, ktoré dávajú prostriedky na výskum trošku povedal generál, ako povedal generál de Gaulle vo, francúzsky, e, vo Francúzsku, že nehľadáme, e, teda hľadáme výskumníkov, ktorí e, skúmajú a nenachádzame tých, ktorí aj nachádzajú. Takže možno sú v Kanade, v USA, v Austrálii, v mnohých ďalších krajinách. Treba im dať prostriedky a treba ich rešpektovať. A chcel by som vám položiť otázku, e, ktoré ste sa zatiaľ nevenovali, pán podpredseda. Čo e, jadrová energetika? Aké sú rezervy e, vo, voči jadrovej energetike? Akú má budúcnosť, alebo akú dlhodobú budúcnosť predpokladáte? Ďakujem pekne. You, Ďakujem, pán Fontulist. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συζητάμε για την ενεργειακή ένδυα. Αντιπρόεδρε, τι προτάσεις... Hovoríme tu o energetike. Aké návrhy máte pre krajiny, ktoré stoja pred ekonomickou krízou, ako je Grécko? Hovorili ste, že ste mali s ministrami na úrovni rady konštruktívnu diskusiu. Budúca je zima v Grécku, keď budú občania platiť extra za palivo, pretože sa zvýšila DPH na 24 E, budúca zima, takisto sú tam nejaké ďalšie spotrebné dane e, na palivo, čo znamená, že tisíce rodín nebudú mať prístup ku kúreniu. Budú páliť drevo, čo má tiež dopad na životné prostredie. Mnohé rodiny takisto nebudú mať elektrínu, pretože nebudú môcť e, za ňu platiť. A tieto opatrenia sú v Grécku vnúcované veriteľmi, tými silnými krajinami v Európe. Solidarita sa ukazuje iba na papieri, nie v praxi. Ďakujem pekne. Uh, no a máte teraz vyslovo na tie posledné otázky a môžete ich zodpovedať, prípadne zhrnúť, aby sme teda si niečo odniesli z tejto diskusie. Much, uh, uh, that, uh, energy... Ďakujem a myslím si, že energetická únia to je uh, projekt, kde nejde o, o postupenie uh, suverenity. Ide o to uh, združiť a vytvoriť e, dobrú európsku spoluprácu. Keď sa pozrieme na niektoré oblasti, ako oblasť klimatických zmien, kde e, odpovedáme na otázky týkajúce sa energetickej bezpečnosti, Vieme, že aj tie najväčšie, najlepšie prosperujúce krajiny v Európe sú na tom určite lepšie, ak spolupráca e, prebieha na európskej úrovni. A preto si myslím, že e, tu je podpora pre projekt Energetickej únie. môžem vám povedať, že to nie je len e, podpora odtiaľto z Bruselu, z najvyšších eh, šéfovských postov, ale aj eh, na stretnutiach s ministrami zahraničných vecí, alebo do NATO som bol eh, pozvaný na prezentovanie tohto projektu s ministrami prepravy, sociálnych vecí. Bol som vo Ekosoku, vo výbore regiónov a ten pocit, ktorý prevláda, je veľmi dobrý, ale viem, že že to eh, nepostačuje, je potrebné podporiť podpora, potrebná je podpora e, z našich členských štátov a preto cestujem po Európe. Zúčastnil som sa na dialogu s občanmi vo Francúzsku a bol som veľmi prekvapený, koľko e, obyvateľov prišlo rozprávať o tejto otázke. A samozrejme e, sú tam mnohé otázky, ale nejaké veľmi kritické pripomienky, pretože si ľudia myslia, že to je oblasť, ktorej dokážeme oveľa viac, keď budeme navzájom spolupracovať, keď využijeme tú silu našich členských členských štátov a tu Európa môže e, preukázať, e, či dokážeme spolupracovať. E, takže mm, nie sú nejaké obavy, že by tento projekt prišiel s niečím, čo by bolo nanútené členským štátom z hora. Práve naopak, my sa pozeráme na to, čo nás doplňuje, čo môže priniesť Európe to najlepšie, ako Európa ako celok môže e, benefitovať z tejto spolupráce. Čo sa teraz snažíme je zabezpečiť, aby sme e, dobre pochopili a mali dobrú podporu na všetkých úrovniach pre tieto projekty. O čom tu teraz diskutujeme a čo navrhujeme prostrednícom našich legislatívnych návrhov je vytvoriť stabilný európsky právny rámec. Samozrejme chceme spolupracovať s členskými e, štátmi e, hm, na, eh, o, o, o, o národných eh, energetických eh, plánoch a plánoch za proti klimatickým zmenám, ktoré sú široko diskutované na verejnosti aby to celé do seba zapadalo a vytvorilo to e, e, e, akúsi celoeurópsku mozaiku energetickej bezpečnosti a pracujeme aj s mestami, s regiónmi, s lokálnymi autoritami, aby sme zabezpečili, že tú istú podporu budeme mať aj na tej najnižšej úrovni a že aj tam bude tá úzka spolupráca. Takže takýto proces teraz funguje. A keď ja som cestoval eh, po Európe, zistil som, že eh, tento projekt eh, mnohí podporujú. Čo chceme zabezpečiť, aby prostredníctvom dobrej spolupráce bude, sme mali lepšie ceny energii, aby sme mali lepšiu energetickú bezpečnosť, aby sme mohli docieliť naše klimatické ciele efektívnejšie, pokiaľ ide o náklady. A čo ste vy spomínali, lepšie e, používanie a e, rýchle e, zakomponovanie inovácií na trh v Európe. Áno, je veľký potenciál pre výskum a inovácie na miestach ako napríklad Silicon Valley, ale môžem vám uviezť príklad pred dvomi Spred dvoch týždňov bol som v Eidhovene, predsedníctvo tam organizovalo nejaké podujatie a bol som veľmi pozitívne prekvapený, že som zistil, že v Eindhovene máte viac eh, in, Europe má viac patentov než v eh, Silicon Valley na meter štvorcovia na obyvateľa. Takže naozaj máme veľmi eh, rozumné, rozumných výskumníkov, rozumné mozgy tu v Európe. Um, Takže chceme e, sa postarať o najlepšie podmienky pre tieto inovácie, aby sa dostali aj na trh. A to je cieľom našej e, novej e, stratégie pre inovácia. Chceme sa postarať o nástroje zdieľania rizik, ktoré zabezpečia, aby sa tie počiatočné fázy dobre prekonali a inovácie sa dostali na trh. Budúcnosť jadrovej energie budú musieť rozhodnúť členské štáty samotné. Máme v Európe jasné pravidlá, je na členských štátoch, aby rozhodli, aký energetický mix budú praktizovať. E, my e, na čom chceme e, trvať je, e, ak sa členské štáty rozhodnú, e, že budú ďalej pokračovať v používaní jadrovej energie alebo že sa od nej odpoja, že to musí byť urobené tak, aby boli, aby boli zabezpečené a dodržané maximálne bezpečnostné požiadavky a tie najaktuálnejšie štandardy a normy. Takže na tomto veľmi úzko spolupracujeme. Ešte pán eh, Fantulis eh, v poslednej otázke sa eh, pýtal mm, na porovnanie so situáciou v Grécku. Energetická únia pre Grécko predstavuje veľkú príležitosť a som rád, že takto to vidia aj zástupcovia vlády a rôznych politických strán, s ktorými som sa stretol v Atene, v Solne či tu v Bruseli, pretože Grécko sa nachádza na kryžovatke e, e, energetickej. E, môže sa stať veľkým energetickým uzlom kvôli tomuto novému eh, plynovodu z eh, Strednej Ázie do Európy alebo prepojením s eh, Cyprom, východným stredomorím alebo pokiaľ ide o potenciál Grécka v solárnej energetike tieto oblasti, na nich treba ďalej pracovať, vyvíjať ich a bude to na prospech všetkých obyvateľov Grécka. A samozrejme v plnej miere zdieľame eh, ten pocit a tiež eh, tú ťarchu greckých občanov pri prekonaní eh, tej mm, krízovej situácie, cez ktorú Grécko prechádzalo E, domnievam sa, že spoločnou spoluprácou a tvrdou prácou e, greckého ľudu e, sa podarí túto situáciu tiež prekonať. Takže, pani predsednička, ak mi dovolíte niekoľko slov na závere, naozaj sa chcem poďakovať za túto príležitosť e, prísť k vám. E, nastolili ste určité otázky, nad ktorými sa budeme naozaj musieť zamyslieť v e, komisii, najmä pokiaľ ide o otázku energetickej chudoby alebo otázky týkajúce sa férového zaobchádzania s tými, ktorí sa môžu prípadne potýkať s odpojením od vykurovania do dodávok energie elektrickej e, my podporujeme, a teda je našou snahou e, spolu e, so, s členskými štátmi poskytnúť postačujúce finančné prostriedky a tiež e, v rámci získavania týchto nových zručností nie len e, mladých ľudí, ale aj občanov nad 50, e, aby sme mohli tieto nové požiadavky po vzdelávaní a nových zručnostiach pracovnej sily v Európe vyriešiť. Takže všetky naše návrhy, eh, eh, eh, keď budú hotové, predložené, môžeme zopakovať túto rozpravu a zahrnieme všetky tieto aspekty do mm, našich materiálov a môžeme hovoriť potom o tom, ako by sme mohli ďalej pracovať v oblastiach tých, v ktorých chceme pracovať aj do budúcna spolupracovať. Takže ďakujem za vaše pozvanie, pani predsednička. Ďakujem, že ste medzi nás prišli a že ste zodpovedali na naše otázky. E, pán podpredseda komisie, vaša agenda obvykle sa viac sústreďuje na e, e, otázky, o ktorých sa diskutuje najmä vo výbore ITRE, ale pre nás v našom výbore toto je skutočne veľmi dôležité tá agenda, je to agenda nových pracovných miest, je to agenda sociálna a diskutujeme tu všetko od e, energetickej chudoby až po e, miery nezamestnanosti. A sme naozaj veľmi vďační, že ste sa nami strávili váš ctený čas a e, tešíme sa na stretnutie s vami o niekoľko rokov. Ďakujem. Okay, then we proceed with the next item. Takže pokračujeme ďalším bodom na programe. Ako najlepšie využiť potenciál tvorby pracovných príležitostí malých a stredných podnikov? Na úvod dám slovo spravodajcovi pánovi Krasnodevskému. Nech sa páči. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca. Pani... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ak dovolíte, budem hovoriť po polsky. Takže v krátkosti poviem o tom, aká je situácia e, týkajúca sa pozmeňovacích návrhov. Mm, dostali sme 358 pozmeňovacích návrhov. Čiže e, je tam veľký záujem politických skupín o túto správu. Možno záujem bol až privysoký. Eh, ja som očakával menej podnajmocích návrhov väčšinu. Návrhov eh, dala skupina SAD. Eh, ďakujem spravodajcom, ktorí aktívne pracujú na tejto správe. Mali sme 4 stretnutia. Mali sme 20 eh, kompromisov. Keďže sa teda na budúci týždeň stretneme, tak eh, myslím si, že väčšinu z nich teda dohodneme, všetky tie kompromisy, ktoré ešte teda momentálne nie sú dohodnuté. Vo väčšine prípadov sa zhodneme bez hľadu na to, z ktorej sme politickej skupiny. Napríklad pokiaľ ide o hodnotenie hlavných eh, problémov. Je tu hm, nedostatok zručnej pracovnej síly, máme tu únik mozgov, máme právne problémy, nerovnú hospodárskú súťaž v porovnaní s medzinárodnými korporáciami. No a niekedy sa odlišujeme, pokiaľ ide o sformulovanie toho textu. A teda sú tu dva protichodné ciele. My chceme mať e, samozrejme e, čo najlepšiu kvalitu práce, aby bol možný individuálny vývoj, aby boli tie čo najvyššie štandardy. Ale ako viete, v reálnom živote to nie je vždy možné a musíme mať na pamäti existenciu a vývoj malých a stredných podnikov, že to je druhým cieľom. A mm, tie ciele sa musia stretnúť, pretože potrebujeme konkurencieschopnosť. E, taká určitá facilitácia pre malé a stredných podniky je e, potrebná. a musíme to teda vyriešiť e, túto tému a ochranu zamestnancov. Ako viete, pani predsednička, táto práca často je práca na texte, e, na jazykových formuláciách, niekedy máme diskusie o podrobných e, textoch a ja chcem spomenúť dve stanoviská. E, výboru REGI. A komisia upriamuje pozornosť na dôležitú vec. To sú tie pôvodné rozdiely v prístupe k finančným prostriedkom a potom e, veľmi, ďalšie veľmi cenné stanovisko e, výboru pre rozpočet upriamuje pozornosť na kroky do regiónov, kde je nízke využitie finančných nástrojov a tu vidíme, že by sme sa mali pokúsiť vyriešiť problémy mm, zohľadňujúc regionálne rozdiely v podnikateľských modeloch malých a stredných podnikov a Malé sedné podniky majú možno nižšie imanie, je problém s likviditou, sú problémy s platbami e, faktúr. Takže ide o zníženie rizika v rámci politiky, teda v rámci koheznej politiky. Čiže to je všetko. Dúfam, že dokážeme čoskoro mm, dokončiť naše kompromisy a ďakujem všetkým spravodajcom a dúfam, že v júli teda odhlasujeme a na septembrovom pléne skončíme, ukončíme túto správu. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani Klone. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem a spravodajcovi za jeho doterajšiu prácu. Mm, ďakujem aj tým spravodajcom. Ľahko sa dá povedať, že mm, v podstate sa zhodneme v mnohom v tých širších témach na podporu malých a stredných podnikov, aby využili svoj potenciál. No a tie hearingy, ktoré sme mali tu vo výbore, nám umožňujú možno prekonať ťažkopádnu e, legislatívu alebo duplicitnú legislatívu, Mm, to bolo veľmi dôležité, e, čo tu zaznelo v tomto výbore, zároveň uznávajúc A nie sú možné teda výnimky, je to teda veľký problém pre malé sredné podniky a takisto pre celú oblasť financovania. Aby sme teda e, získali financie, jedna vec je povedomie o financovaní a potom sa majú daňové stimuly, stimuly Viete, využitie daňového systému na teda uľahčenie situácie pre malé stredné podniky. No potom samozrejme oblasť zručnosti, vzdelávania, odborného vzdelávania. To je všetko veľmi dôležité. A pred dvomi týždňami komisia predstavila tú agendu pre digitálne zručnosti a to je určite veľmi dôležité pre malé stredné podniky, aby teda zamestnanci mali relevantné zručnosti. Takže druhá oblasť jednotný trh, digitálny jednotný trh. Všetci si uvedomujeme tie témy, ktoré sú potrebné, ktoré treba riešiť. Je to v tej správe. A na naniesol, že je tam mnoho lingvistických otázok, jazykových formulácií. Rôzne krajiny majú rôzne predstavy, všetci sa teda veľa učíme, ale Eh, naozaj je tu teda dobrá vôľa a, a dopracujem sa k nejakému záveru. Dúfam, že do júla to budeme vedieť eh, schváliť a musíme vytvoriť správne eh, prostredie, aby mohli malé a stredné podniky prekvítať a to je dôležité si uvedomiť. No ale berú z úvahy otázky subsidiarity. Chceme vytvoriť potrebné prostredie, ale to je oblasť kde sa dokážeme do toho vložiť a môžeme zabezpečiť, aby malé a stredné podniky mali naďalej dôležitú úlohu a aby boli naďalej chrbtovou kosťou našej ekonomiky. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. SAD zastupuje López Fernández. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ospravedlňujem sa za tieňového spravodajcu Emilina Pavla. E, nemôže tu byť, e, ja teda vyspím za ňo, aj keď by tu bol rád. Tieňový spravodajca chce poďakovať za prácu, ktorá doteraz sa e, vošla do všetkých tých rokovaní medzi politickými skupinami. Bolo to veľmi pozitívne. SAD predložila veľký počet pozmeňovacích návrhov s cieľom zlepšiť text, pretože veľký význam prikladáme malým a stredným podnikom a teda chceme zlepšiť a posilniť pozíciu parlamentu, ktorá nikdy je, nie je samozrejme v rozpore s našimi cieľmi. Už sme počuli, že je veľmi dôležité mať legislatívny rámec pre malé a stredné podniky, ktorý uľahčí investície a bude pákou rastu a tvorby pracovných miest. Sme presvedčení, že toto je jedným z kľúčov k ekonomickej obnove a e, že je možné pre malé a stredné podniky naozaj fungovať ako kľúč k vytvoreniu kvalitných pracovných miest a chceli by sme vyzdvihnúť e, najmä vzhľadom na eh, teda zamestnancov, ktorí pracujú v týchto podnikoch. Máme trošku eh, pochybnosti, pokiaľ ide o daňové eh, stimuly. Je to naozaj vhodné? Možno v niektorých prípadoch to aj podkope sociálnu ochranu a mzdové náklady na pracovníkov a preto v našej skupine čo chceme vyzdvihnúť, je význam vzdelávania, zručnosti a schopnosti, ktoré budú dobre prepojené na potreby trhu práce. pracovníci by mali byť schopní e, implementovať alebo teda získať tieto e, zručnosti. E, no a posledná vec, ktorú chcem povedať, že je možné zlepšiť konkurencieschopnosť týchto podnikov, keď sa zameriame na eh, odborné vzdelávanie, školenia a zručnosti. To si myslíme, že by správa mala vyzdvihnúť. Takže toto sú názory tieňového Čo Ja by som ešte chcel dodať a eh, jednu vec a síce, že je potrebné mať eh, takéto kompetencie na jednotnom trhu, pretože to je jediný spôsob, ako využiť potenciálny rast na tvorbu pracovných miest, ktorá je potrebná. A tu zohrá veľkú úlohu práve skupina SAD. Ďakujem pekne. Ďakujem. A slovo má Martina Ďabalová z ALDE. Ďakujem, pani predsednička. Chcem poďakovať eh, spravodajcovi za prácu, ktorú robí. Som spokojná s pokrokom, ktorý sme dosiahli na tieňových zasadnutiach. Som spokojná aj s kompromisnými návrhmi. Vyzerajú celkom dobre, aspoň zatiaľ uvidíme, ako to dopadne. No ale žarty bokom, ako tieňová spravodajkynia som veľmi rada z tých kompromisných, e, teším sa z tých kompromisných návrhov, ktoré podporujú štyri, alebo vyzvihujú štyri veci, ktoré sú pre mňa dôležité. Poprvé, e, podpora podnikateľstva medzi mladými ľuďmi, určite vám to nemusím vysvetľovať, viackrát som už o tom hovorila podnikanie nie je len eh, podnik, nie sa len podnikať, ale eh, ten, ten, to anglické entrepreneurship je mať aj takého podnikateľského ducha, podnikavého ducha, aby boli mladí ľudia, mm, mali väčšiu sebadôveru, aby si verili, ak budú chcieť začať podnikať, ale takáto podnikavosť by sa mala prejaviť vo všetkom, čo v živote robia. Eh, mne sa preto páči program Erasmus pre malých podnikateľov, to by mala komisia ďalej propagovať aj v členských štátoch. E, druhá priorita je, že chcem, aby tieto kompromisné návrhy hovorili o význame duálneho vzdelávania a odbornej prípravy ako nástroji na zníženie nezamestnanosti a zvýšenie zamestnateľnosti. Ja uh, súhlasím so spravodajcom, že v niektorých profesiách vidíme zbytočnú akademizáciu, ktorá nepomáha uh, tvorbe pracovných miest. Tretia pripomienka. Keď hovoríme o stabilnom regulačnom prostredí je pravda, ako správne povedal spravodajca, že podniky potrebujú stabilné regulačné prostredie a právnu istotu, aby dokázali e, čo najlepšie fungovať. Ale zároveň, a to som e, doplnila do kompromisov, e, sú potrebné cieľné opatrenia, ktoré pomôžu najímať e, kvalifikovanú pracovnú silu. Čiže potrebujeme, potrebujeme stabilné, ale aj vhodné regulačné prostredie. A posledná pripomienka, ktorú chcem navrhnúť spravodajcovi, aby zahrnul odkaz na možnosti malých a stredných podnikov znižovať prevádzkové náklady prostredníctvom digitalizácie, najmä digitalizáciou vo verejnom sektore, čo je napríklad e-vláda, Čiže malé a stredné podniky by sa mohli skôr e, so svojimi zdrojmi e, sústrediť na tvorbu pracovných miest a určite o tom budeme ešte diskutovať na zasadnutí tieňových spravodajcov. Takže ďakujem spravodajcovi a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Thank you. Ďakujem. Slovo dostane pán Silikiotis. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som na úvod poďakovať eh, kolegovi Krasnodobskému za vynikajúcu spoluprácu, ktorú máme Už sme prvýkrát diskutovali o tejto správe, o perspektívach primárne malé padniky, podniky, v ktorej som predstrel pozmeňovacie návrhy. Ja som veľmi rád, že vďaka kooperácii s ostatnými politickými e, skupinami a spravodajcom bolo možné prevziať niektoré z mojich návrhov do správy. E, máme tu pozmeňovacie návrhy o verejných investíciách do reálneho hospodárstva napríklad a tiež by sme chceli tu vytvoriť stále podnikateľské prostredie, podporovať rast a chrániť kolektívne práva zamestnancov. Tiež sme posilnili, e, e, spomíname úlohu e, e, politiky e, úspor a to, čo spôsobila v určitých regiónoch Európy, chudobu zamestnancov, podrývanie ich práv a tak ďalej. Tieto opatrenia však ovplyvnili kolektívne e, zmluvy, kolektívne dody a e, viedli k e, rekordne e, vysokému počtu nezamestnaných. Naše pozmeňovacie návrhy sú dôležité hlavne e, v častiach, kedy odkazujú na Junckerov e, plán a práve v oblastiach e, postihnutých recesiou vidíme, že programy neboli implementované, pretože architektúra Junckerovho plánu je taká, že sa sústreduje skôr na bezrizikové súkromné investície a to znamená, že firmy potom ne investujú do takýchto krajín a regiónov. Krajiny ako Grécko či Cyprus, ktoré e, boli najhoršie ovplyvnené politikou úspor, tam e, vlastne prvých šiestich mesiacoch roku 2016 e, nebol zafinancovaný žiaden program v rámci Junckerovho plánu, určite nie pre malé a stredné podniky a sú tam aj limitované investície v Portugalsku či Španielsku. V zásade Ide o krajiny na juhu Európy, ktoré boli najviac e, poznačené politikou úspor, kde sa znižovali mzdy zamestnancov a takisto je tam veľký tlak e, strany imigrácie a na severe e, krajiny ako Nemecko profitujú do veľkej miery a väčšinou to tečie do súkromných rúk, nie sú tam žiadne rizika, Firmy investujú v krajinách, kde situácia je lepšia. Preto si myslím, že musíme e, viac e, podporiť e, z verejných zdrojov malé a stredné podniky, pretože tie sú oporou európskeho hospodárstva a mali sa sústrediť pritom práve na krajiny, ktoré sú najviac postihnuté Eh, politikou eh, šetrenia, ale chceme spolupracovať eh, konštruktívne s, s pánom spravodajcom a tenými spravodajcami naďalej a pracovať na kompromisných pozmeňovacích návrhoch. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má teraz pani Ždanoka. Yes, thank you. I also... Ďakujem a ja by som chcela poďakovať pánovi Krasnodebskému za veľmi konštruktívny prístup. Sme veľmi spokojní s našimi stretnutiami teňových spravodajcov a kompromismi, ktoré sme na nich dosiahli. Preto streli sme 23 pozmeňovacích návrhov, ktoré sa sústredujú hlavne na zastúpenie zamestnancov a sociálny dialog, čo nie je také rozšírené v oblasti malých a stredných podnikov. Máme tam pozmeňovací návrh k úvodnému ustanoveniu E a tiež sa chceme sústrediť aj e, na e, družstva, ktoré zdá sa sú odolnejšie v časoch e, krízy. Vo všeobecnosti teda sme spokojní s priebehom práce a želám pánovi Krasnodebskému a ostatným tieňovým spravodajcom e, napokon e, veľmi dobrú výslednú správu. Ďakujem. Thank you, uh, e, Mr. Marta. Ďakujem, pán Marta. Máte slovo. Merci. Ďakujem, pani predsednička. Asi pochopíte, že pre mňa nie je jednoduché dať nejaké stanovisko, pretože naše stanovisko a aj ja teda naše stanovisko aj ja som bol vylúčený z rozpravy tieňových spravodajcov. Ale napriek tomu chcem zablahoželať a poďakovať pánovi nás Krasnodebskému. Ospravedlňujem sa, ak som nesprávne vyslovil vaše meno. Takže ďakujem za e, prácu, ktorá bola naozaj, naozaj pozoruhodná a ďakujem za jeho inteligenciu, pretože pán spravodajca pochopil, že tie pozmeňovacie návrhy, ktoré sme navrhovali, išli nielen v smere správy, ale dokonca tým istým smerom ako ostatné pozmeňovacie návrhy. Takže e, chcem využiť túto príležitosť, aby som poďakoval tým, ktorí mm, mi individuálne dali e, svoju podporu. Poslal som list predsedovi Endelovi, lebo je to taká troška obava, o ktorú sa chcem podeliť a e, Odpovedal mi a hovorí o článku 174.4 a článku 209, ktoré podľa neho vysvetľujú správanie skupiny EPP, SAD a GUE Článok 174.4 eh, hovorí, že v mimoriadných prípadoch na návrh predsedu pozmeňovacie návrhy eh, podané po, po uzavretí rozpravy môžu byť predmetom hlasovania, ak ide o kompromisný pozmeňovací návrh alebo ide o technický, ak boli technické problémy. Dobre, nemá to nič eh, s danou otázkou. A, a článok 209, tam je to ešte smiešnejšie, tam sa hovorí, Uh, články 14, 15, 16, 18, 19, 20, 70, všetky odseky a články 75, 77, 79 a tak ďalej, 114, o ktorom som práve hovoril, 176, 190 a pán Rešik sa ospravedlňuje tlmočníkom za vymenovanie všetkých čísiel. Tieto sa uplatňujú mutatis mutandis na e, e, pre, e, zasadnutia výborov. Takže toto bola odpoveď, ktorú mi dal predsa Endel, takže e, je to predmetom novej otázky. A na záver chcel by som sa ospravedlniť, pretože počas zasadnutia koordinačnej schmudze som Ehm, si chcel eh, kúpiť právu na rybolov, aby sa to mohli eh, zaberať eh, ľudia z výboru a možno neskôr som sa obrátil na sekretariat asi o týždeň neskôr. Je to moja osobná iniciatíva, ktorú predstavujem celému výboru. Ospravedlňujem sa teda ale opäť eh, nebolo to možné. Eh, to je nepriateľné, nekorektné, povedali, eh, je to nere- neúctivé, takže ospravedlňujem sa, ale ako nazveme tú skutočnosť, že moja skupina je vylúčená z diskusie o kompromisoch. Ako nazveme tú skutočnosť, že dve skupiny, EPP a SAD, absolútne e, vytlačia všetky e, ostatné e, skupiny tým, že si vlastne kúpia tú správu za 4 body o tých detašovaných pracovníkoch. No a povedia nám, že ak to nás, nám neumožníte, tak si budú s budúcnosti nebudete môcť kúpiť nič. A nie je to jednoducho neakceptovateľné, nie je to nekorektné, nie je to neúctivé, nie je to nedôstojné demokracie? Ďakujem pekne. Uh, Z rešpektu pre demokraciu, uh, teda ja som vám dovolila sa vyjadriť, aj teda keď sa nevyjadrili k tomu, uh, o čom práve diskutujeme, k správe pána Krasnodebskému. Vy samozrejme ste súčasťou tejto diskusie. Ale práve to, čo vy spomínate, to je otázkou napríklad pre zasadnutie koordinátorov alebo podobne. V každom prípade to nie je e, teraz e, e, niečo, čo by bolo na našom programe. Vaše komentáre sa vzťahujú na úplne inú správu než túto. Príjmať e, sa bude to správa na 13. a 14. júla. Na pléne by sa mala prejednávať v septembri. Chcel by pán Krasnorebský niečo dodať k tejto správe? Už sme na nej o nej diskutovali aj e, predtým, ale možno by ste sa ešte chceli vyjadriť. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, za vaše pripomienky. Vychádzam z toho, že vaše pripomienky dobre odrážajú aj našu diskusiu o kompromisných návrhoch. Málo kedy sa stane, že jednotlivé politické skupiny sa doplňajú že tu máme na jednej strane niektorých ako ALDE, ktorí hovoria, aké dôležité je eh, aká dôležitá je podnikavosť, tým všetci musíme súhlasiť bez ohľadu na, tá, eh, na našu politickú pozíciu. A potom na druhej strane tu máme tých, ktorí zdôrazňujú sociálne aspekty Pre mňa to bolo zaujímavé a dôležité. Ja som z konzervatívnej strany, ale napriek tomu mám pocit, že sme v podstate sociálni, lebo sme pôvodne vyvstali z odborových e, zväzov, z hnutia Solidarnosť a potom sme sa snažili aj modernizovať našu krajinu a rozvíjať podnikavosť. To všetko sú pre mňa teda zaujímavé témy. A pokiaľ ide o kolegu z FN, mne je to tiež ľúto. Akékoľvek vylúčenie e, mi je ľúto. Ja si myslím, že je treba, aby sme e, navzájom ctili svoj mandát, sme zástupcami našich voličov, máme predkladať ich názory. Ja si myslím, že kolegovia z Francúzska to robia rovnako ako my všetci Takže v rámci demokracie by sme si toho mali vážiť. But when it comes to the posting of workers directive, that is what is the subject for... Dobre, takže ide o e, smernicu o, o, e, e, zamestnancoch, to na čo sa vzťahuje pán Machta, samozrejme o to e, sa politické e, strany, kto e, získa e, túto správu a naša skupina bude musieť eh, zaplatiť veľa za to, aby ju získala. Budeme si to musieť deliť eh, z EPP. Takže my sme eh, navzájom v súťaži v tejto skupine. Sme v súťaži, pretože máme osobitný záujem o určité správy. S tým jednoducho musíme žiť. Teraz tu máme problém, pretože e, čakáme na jeden z najzaujímavejších bodov dnešného programu výmenu názorov s komisárom Oettingerom o dopade digitálnej agendy, ale on nebude môcť e, prísť pred 17.30. Čo nám odporúča urobiť sekretariát? Uh, Nuž, e, takže urobíme si prestávku, pokračovať budeme o 17.30 a dúfajme, že ochotne sa vrátite naspäť, pretože toto je naozaj téma, ktorá nás veľmi zaujíma. Pred týždňom e, sme zorganizovali seminár o digitalizácii a robotizácii, ktorého sa zúčastnilo veľmi málo členov nášho výboru a išlo veľmi zaujímavé podujatie a toto je veľmi e, kvalifikované e, e, vlastne podujatie nadvezujúce na tú minulotýžňovú udalosť. Takže pripomínam, 17.30 pokračujeme ďalej s pánom komisárom Oettingerom. Takže do ktorej prestávka.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

Okay, friends, you can take your seat. Milí priatelia, môžete sa zaujať svoje miesta, už je neskoro podvečer, ale tešíme sa, že pán komisár Oettinger prišiel medzi nás. Mali sme tu pána komisára Eh, s ktorým sme diskutovali o energetickej únii a energetickej politike a o jej dopadoch na trh práce. A eh, vaša téma je ešte zaujímavejšia pre náš eh, výbor v súvislosti s vplyvom Eh, digitálnej agendy komisie na oblasť pôsobnosti nášho výboru, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť a zručnosti. Takže sa tešíme, že ste medzi nás zavítali a nech sa páči, máte úvodné slovo. Pani predsednička, pani Uskok, eh, dámy a páni poslanci, Ďakujem za e, pozvanie a ďakujem, e, že e, sa váš výbor zaujíma o digitálnu agendu, ktorá je v mojej pôsobnosti a to v ostatných mesiacoch podporujete našu prácu veľmi odborne podkutými stanoviskami. Žijeme v časoch digitálnej revolúcie, ktorá má ďaleko siahle dopady na všetky oblasti hospodárstva a spoločnosti. E, za nami je e, najmä e, revolúcia v samotnom sektore spôsobená hardvérom, prístrojovým vybavením, softvérom, telekomunikáciami. Dnes eh, v eh, digitálnej ére eh, Máme dočinenia so zmenami, ktoré sa týkajú samotného sektora. Pre mňa je najmä dôležitá zmena, ktorú absolvujú digitálne technológie a smer, ktorým sa tieto pohybujú všetkými oblastiami spoločnosti. Filmový sektor je v plnej miere digitalizovaný. Opýtajte sa scenáristov, režisérov, hercov, ale aj e, divákov, nás. nás. E, sektor médií e, je e, e revolucionizovaný. Opýtajte sa novinára. E, ten sa zaujíma najmä o, o blogerov a už neexistujú tie klasické redakčné uzávierky a potom to všetko ide do tlače a potom je Fajront, už e, nemajú novinári e, e, ten svoj voľný deň. V minulosti to bola vždy sobota, lebo neexistovali noviny v nedeľu, ale Online sa dozvedáme o politike, o ekonomike, o škandáloch, o športe, o teroristických útokoch 24 hodín za deň. Mm, to znamená rýchlosť rešeršovať, komentovať, poskytovať spravodajstvo sa e, podstatne zvýšila a e, čiastočne aj na úkor kvality. Sektor e, filmový, mediálny, bankový, sa digitalizuje, e, sektor poisťovníctva sa digitalizuje, e, výroba automobilov a využívanie motorových vozidel v cestnej perémavke, respektíve organizovanie služieb mobility sa digitalizuje. Alebo si zoberme e, tému hotelierstvo, ubytovanie, predaj možností vôbec ubytovania. To všetko sa digitalizuje. Digitalizované služby e, sú obchodované zhranične e-commerce, online e, nákupy a tak ďalej. Vychádzame z toho, že viac než 90 všetkých výrobkov, všetkých všetkých foriem výroby a všetkých pracovných miest o 5 až 15 rokov bude digitalizovaných a spôsobí to obrovské zmeny pre všetkých zamestnaných. V e, mojej e, domovine v Nemecku hovoríme o veku priemyslu 4.0. E, Domnievam sa, že priemysel 4.0 je e, dôležitý z toho aspektu, že to je naša ďalšia, možno štvrtá revolúcia v e, oblasti pracovnej. Ale e, nie je to len industrializácia výroby, ide o obchod, o služby všetkého e, druhu, vôbec o svet e, práce. Ide tu o prácu 4.0, e, spoločnosť nového veku 4.0. A oprávnenie vo vašich správach konštatujete, že Komisia e, poukazuje vo svojich správach na to, ako v tomto e, veku e, sa podľa možnosti snažíme eliminovať počet tých, ktorí sú na strane porazených, ako môžeme zvýšiť počet pracovných miest a ako zamestnancov práve prostredníctvom digitálneho vzdelávania zapojíme do sveta práce nadchádzajúceho desaťročia. Svet práce na európskom trhu práce, trhu e, práce s voľnosťou pohybu. Podľa našich e, predpokladov e, každý rok v nadchádzajúcom čase asi 160 tisíc pracovných miest pribudne pre špecialistov v oblasti výpočtovej technike k tej požiadavke, ktorá je už dnes na trhu. Keď si pozriete tento nárast e, špecialistov e, na výpočtovú techniku a e, porovnáte ho s prirodzeným úbytkom následkom odchodu do dôchodu, E, potrebujeme asi e, štvrť milióna nových absolventov e, technických vysokých škôl každý rok fyzikou, elektronikou, informatikou a z našich analýz vyplýva, že počet študijných miest v členských štátoch a regiónoch na štátnych a súkromných univerzitách a v oblasti terciálneho vzdelávania už zďaleka nepostačuje využiť e, založenie a, a prevádzkovanie vysokých škôl nie je záležitosťou Európskej únie a preto e, sa e, môžeme dopracovať k dohodám s našimi členskými štátmi len na základe dohovorov a môžeme ich len požiadať o to, aby budovali príslušné fakulty a príslušné študijné formy ak v globálnom v globálnej hospodárskej e, súťaži e, sa tejto digitalizácii nebudeme venovať v Európe, ale budú v tom lepší v Ázii alebo inde. E, to je trhová ekonomika. Ak stratíme zákazky preto v Európe, lebo nemáme dostatok špecialistov, je to veľký problém. Po druhé, aj v oblasti inej než e, e, IT si musíme uvedomiť, e, že digitalizácia sa bude týkať každého zamestnaného a každý zamestnaný bude musieť mať aspoň tie základné poznatky v oblasti informatiky. Táto transformácia z analogového sveta na svet digitálny musí prebiehať tak, aby aj e, zamestnancom sme pomohli na tejto ceste, aby sme e, pomohli v ich e, premene a ich plat by v opačnom prípade mohol byť znížený. A preto je veľmi dôležité ďalej sa vzdelávať z našich rozhovorov s odbormi a s väzmi zamestnávateľov to takto e, vyplynulo. Sú to naši sociálni partneri a sociálni partneri sú si zajedno e, v tom, že je potrebné postarať sa o, o primeranú ponuku ďalšieho vzdelávania v rámci e, jednotlivých profesných komôr. Avšak treba urobiť viac a naopak, e, my musíme informovať našich zamestnancov o takýchto ponukách, aby ich e, aj využili vo vlastnom záujme. E, pokiaľ ide o digitálne základné e, kompetencie. To sa netýka len e, zamestnancov, ale aj zamestnávateľov, generálnych manažerov, predsedov predstavenstva. Týka sa to slobodných povolaní samostatne zárokočinných osôb, komisárov, dozorných rád, predsedov dozorných rád. Čiže tie základné digitálne poznatky potrebujeme samozrejme všetci. E, e, neznamená to, že všetci musíme vedieť písať software alebo vyvíjať aplikácie, ale musíme poznať tie základné pravidlá, musíme vedieť, ako sa údaje archivujú, ako sa e, vzťahujú za archívu, ako sa údaje chránia čo znamená Všeobecné nariadenie ochrany údajov, ktoré bolo prijaté pred dvomi mesiacmi, ako môžeme zvýšiť kybernetickú bezpečnosť a aký hardware, software za týmto účelom existuje, ako môžeme zabrániť kradnutiu údajov a špionáži, ako môžeme vo vlastných smartfónoch chrániť svoju osobnú, súkromnú sféru a svoje osobné údaje. Toto všetko patrí k e, tým základným kompetenciám, e, ktoré by mal e, ovládať každý, v každom sektore ekonomiky, v e, každom profesnom profile. Teším sa z spolu s mm, našimi oddeleniami, že v komisii v agende e, e, nové zručnosti, ktorá bola prijatá pred niekoľkými dňami, venujeme veľkú pozornosť e, digitálnej oblasti a významu digitálneho vzdelávania. Z tohto vychádzame a na tom z tohto základu vychádzame. Digitalizácia e, sa e, vo väčšine sektorov nášho sveta práce e, týka celého reťazca, počnúc od nákupu tovaru, skladovania tovaru, cez výrobu, kontakt jedného stroja s druhým, kontakt medzi eh, strojmi m mm, to m B2B, eh, eh, vzťahy servis, služby, produktov, ktoré fungujú niekde globálne vo svete počnúc od výroby automobilov, servisu automobilov až po služby mobility. E, Dotýka sa digitalizácia celej, celého reťazca tvorby e, pridanej hodnoty. Digitalizuje sa všetko, čo sa len digitalizovať dá. Teraz možno namietať, že e, by mala existovať európska legislatíva, v ktorej sa ustanoví, že údaje sa zakážu. Ale údaje sú vlastne tým e, e, tou hnacou silou pre digitálnu ekonomiku a e, bez nich by digitalizácia nebola možná. Túto revolúciu techniky však zastaviť nedokážeme. Naše deti, vnúčatá sú digitalizované, vyrastajú prirodzene s, digitálnym, s digitalizovaným vekom a tešia sa na tento nový svet strach alebo obavy e, starších zamestnancov musíme rozptýliť tým, e, že e, si uvedomíme, čo je potrebné urobiť v tarifných zmluvách na ich ochranu, aké ponuky by mali prísť zo strany zamestnávateľov a, a čo by malo byť financované z ich strany, respektíve dokonca štátom. A ako sa dosiahne aby zmena e, pracovného miesta neviedla k zníženiu príjmu, ale aby e, bolo možné udržať si sociálny e, štatus alebo dokonca bol možný ďalší sociálny rast. V nadchádzajúcich rokoch sme sa dohodli na tej veľkej koalícii, ktorá v 14 členských štátoch už viedla k národným opatreniam nariadeniam a chceme to rozšíriť a premenovať na koalíciu digitálnych eh, pracovných miest a zručností. A chceme túto tému eh, ďalšieho eh, vzdelávania prejednať spoločne so sociálnymi partnermi, s terciálnym sektorom a tiež s komerčnými ponúkateľmi. Chceme to optimalizovať a do konca roka vypracujeme za týmto účelom jednoznačné kritéria. A okrem toho potrebujeme aj regionálne a národné stratégie. Takže komplexne vzaté keď sa pozeráme na dynamiku de- e, digitálnych technológií, keď vidíme, ako naši americkí e, partneri chcú e, využiť svoju digitálnu prevahu, keď vidíme, ako Číňania vo svojom plánovitom hospodárstve jednak jednej kopírujú USA, potom môžeme mať dokonca strach ja som však istý, že e, pracovná sila a kreativita našich zamestnancov, ale aj našich e, podnikov a podnikateľov je dosť silná. Ak vznikne európsky digitálny e, vnútorný trh, európske normy v tomto smere, ak budú európske spoločné kritériá na vzdelávanie v tejto oblasti a ďalšie vzdelávanie a ak vybudujeme aj príslušnú infraštruktúru, infraštruktúru. Potom tie investície eh, do pracovných miest eh, budú. Robíme si starosti o náš vidiek, eh, robíme si starosti o, o živnosť alebo o miesta, kde napríklad sídlia povedzme Eh, určité povolania ako zubár, daňový poradca a eh, nemajú to zdigitalizované, pretože v takýchto hluchých miestach pracovné nové miesta eh, bez digitalizácie nevzniknú. Vzniknú len tam, kde je infraštruktúra, kde sa ponúka vysokorýchlostný internet, investície do výrobných lokalít, do nových priemyselných oblastí, do ďalších infraštruktúr okrem cestnej a železničnej siete sú veľmi dôležité. Mali by sme podporiť e, vyhnúť sa každej forme e, digitálneho delenia spoločnosti. A toto e, rozdelenie e, spoločnosti môže vzniknúť tak, že niektorí budú kompetentní a niektorí nie a preto treba ďalej vzdelávať. Alebo môže vzniknúť tak, že niektorí nebudú online, ale budú offline. Takže z tohto dôvodu je jedným z ťažísk Junckerovho plánu zabrániť takému rozštiepeniu a a e, e, primerane plánujeme aj pre obdobie po roku 2020-2025 a prídeme aj e, s prognozou, pokiaľ ide o kvalitu, kapacitu, rýchlosť aká digitálna sieť, aká infraštruktúra, tak pevná sieť či mobilná sieť v nadchádzajúcich rokoch je najvhodnejšia na pre nos údajov v týchto oblastiach, ktoré ešte nie sú dostatočne digitalizované. Ďakujem pekne. Máme čas na e, niekoľko otázok a začneme pánom Svenom Šulcem. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán komisár Oettinger, v e, mene EPP e, za E, nech hovorím ako prvý. Sa vám chcem poďakovať za to, že ste prišli medzi nás do výboru. Problematika digitalizácie ekonomiky a sveta práce je témou, ktorou sa v tomto výbore veľmi často zaoberáme. Takmer tu nemáme e, správu, v ktorej by sa táto problematika nespracovávala ale len e, veľmi málo rozpráv, kde je problematika digitalizácie by nezohrávala rolu. A preto je potešiteľné, že dnes diskutujete s nami na túto tému. A myslím si, že je to aj veľmi dobre načasované. Minulý týždeň v Štrasburgu sme hovorili o problematike agendy nových zručností s pani komisárkou Tysonovou. A keď e, si e, pozrieme tie príspevky, ktoré tam odzneli, potom vidíme, že aj problematika digitalizácie bola neustále spomínaná. 10. júna komisia e, prišla e, s e, agendou nových zručností, komplexne ju predstavila. Keď hovoríte o týchto nových zručnostiach, potom neobídete jednoducho tému digitalizácie to je pre nás EPP e jedna z najdôležitejších tém a tiež pre náš výbor tu a pre prácu v nadchádzajúcich e, týždňoch, mesiacoch či e, rokoch. Ja som to viackrát takto spomínal, moji kolegovia to viackrát takto spomínali. Musíme sa postarať o to, aby k tejto digitalizácii došlo, musíme ju riadiť a musíme tam nájsť tie výhody pre nás, pre Európu a využiť ich, pretože jednotlivé povolania sa budú meniť, budú to viaceré nové povolania, hybridné povolania, ktoré budú zahrňať digitalizáciu a bez tejto digitalizácie už budú nemysliteľné. A e, na čo musíme e, myslieť je, aby e, sme ľuďom dali tie predpoklady, aby sme ich vybavili všetkým tým, čo potrebujú, aby obstáli v rámci tejto digitalizácie. Musíme im dať šancu, aby boli schopní žiť v digitalizovanom, v digitalizovanom veku a musíme im ujasniť, že to je e, šanca a nie riziko. Stále e, sa objavuje diskusie, či digitalizácia nie je rizikom, ale túto diskusiu nepovažujem za dobrú, pretože by to znamenalo, že sa máme rozhodnúť, či digitalizáciu chceme alebo nechceme, ale táto otázka tu takto nestojí. Tá digitalizácia existuje a musíme e, sa postarať o to, aby sme využili tie šance a vytvorili pre ľudí primerané podmienky. A to patrí aj, a to sa týka aj sociálnych partnerov, e, ktorí musia vytvoriť primerané podmienky. A ešte jednu vec by som chcel zdôrazniť. Musíme sa postarať o to, aby nedošlo k roz rozštiepeniu spoločnosti na e, ľudí, ktorí budú kvalifikovaní e, v digitálnej oblasti a ľudí, ktorí kvalifikovaní nebudú. To je veľká úloha pre politiku, pre ekonomiku, pre všetkých aktérov, aby sa o toto postarali. E, rád by som vám položil dve otázky. Spomínali ste problematiku spolupráce, spolupráce s členskými štátmi a, a hovorili ste, že možno viesť nejaké záväznejšie rozhovory a dohodnúť sa na nejakých cieľoch, ale chcel by som e, vás poprosiť, či by ste trochu hlbšie nemohli e, zajsť do tejto problematiky a osvetliť nám, ako komisia e, zamýšľa viesť túto spoluprácu s členskými štátmi, pretože problematika digitalizácie je vnímaná v členských štátoch a v Európskej únii rôzne. A druhá téma, tam mi ide o znevýhodnených mladých ľudí v oblasti oblasti eh, digitálnych kompetencií. Aké predstavy má komisia, aké predstavy eh, má eh, pán Juncker, aké predstavy máte vy v súvislosti s týmito znevýhodnenými mladými ľuďmi, lebo možno nemajú k dispozícii hardware, možno nemajú k dispozícii to základné vzdelanie v tejto oblasti. Takže aké plány máte, ako by ste mohli pomôcť aj takýmto ľuďom? Ďakujem pekne. Juta Steinruck. Ďakujem pekne, pán Oettinger. Zdieľam váš názor, že jednotný digitálny trh pre nás predstavuje šancu, ale šancou môže byť len vtedy, ak budeme mať e, tie dobré e, rámcové podmienky a vieme, e, keďže som sa zaoberala správou, mm, podrobne tu mám spracované a boli sme na podujatí spoločne, Komisia digitálny jednotný trh videla eh, spočiatku pomerne eh, technicky. Musíme vypracovať eh, primeraný rámec, počnúť od vzdelávania až po zamestnanie a len takto sa to spoločne môže podariť. Táto výzva, to nie je len výzva pre jednotlivé štáty a nedá sa to riešiť ani na celoeurópskej úrovni. Nachádzame sa totiž v rámci globálnej hospodárskej súťaže že pokiaľ ide o, o, o zdroje, o našu budúcnosť, ide o našu ino, o schopnosť inovácií, je to dôležité pre nadchádzajúce generácie a preto e, komisia musí pôsobiť na členské štáty, aby e, naše e, výdavky plynúce do vzdelávania v tomto smere boli vyššie. Spomínali ste aj vysoké školy. Ak tam totiž nebudeme pôsobiť a čiastočne už sme veci zanedbali, lebo sú krajiny ako Čína, USA, ktoré oveľa viac investujú do tejto oblasti, do vzdelávania v tejto oblasti a sú veľmi ctižiadostivé. Pokiaľ ide o zamestnanosť, flexibilizácia pracovného času je jednou z tém, e, to chcú mnohí zamestnanci, ale na druhej strane musíme e, si tiež uvedomiť, že to musí byť vybalansované v e, živote, pretože by to mohlo byť veľmi drahá záležitosťou, ak by ľudia museli byť pracovník k dispozícii 24 hodín nepretržite. A digitalizácia je spojená aj s e, veľkým počtom e, nových pracovných miest v prekárnych situáciách, ktoré nie sú napojení zamestnanci na e, sociálny systém. A tu musíme prijať riešenia na celoeurópskej úrovni, pretože teraz sa snažíme všetkých zabezpečiť prostredníctvom sociálnych, e, sociálneho zabezpečenia, keď je niekto v zamestnaneckom pomere, ale ak to bude všetko digitalizované, ako to bude vyzerať, ako budú e, chránení. E, potrebujeme teda aj primerané systémy sociálneho zabezpečenia prispôsobené tomu veku 4.0. Bezpečnosť zamestnancov, ochrana údajov musia byť pre prepracované na tento digitálny vek mzdový e, vývoj. Ak e, e, všetci samostatne zárokočinní budú navzájom v konkurencii, tam už to bude ťažké regulovať. Čiže potrebujeme aj možnosti, aby sa nejako mohli dohodnúť na cenách navzájom, pretože v podstatne väčšej miere závisia od podnikov než je tomu dnes u zamestnancov, ktorí sú zastupovaní odbormi. E, Zdieľam váš názor, že ďalšie vzdelávanie musíme inštitucionalizovať. Veľké podniky, ja pochádzam z Ludwigshafenu, e, BSF u nás to dokáže veľmi ľahko ďalej vzdelávať svojich zamestnancov v rámci permanentného procesu ďalšieho vzdelávania. Každopádne naše malé a stredné podniky to nedokážu a tu musíme sa postarať o finančné podporné prostriedky a musíme práve tieto podniky finančne podporiť, aby si e, vzdelávanie mohli dovoliť. E, pokiaľ ide o digitálne základné kompetencie, na jednej strane vám dávam za pravdu, ale rada by som šla a zašla ďalej. E, čo potrebujú ľudia okrem technických eh, poznatkov, sú aj sociálne kompetencie a správne zaobchádzanie s novými médiami, kreativita, ale tiež samostatné myslenie. Spomínali ste príklad médií, že správy eh, sa teraz vydávajú eh, nepretržite a politici by o tom vedeli rozprávať, ako rýchlo sa rôzne informácie šíria a ľudia už často nie sú schopní schopní e, e, rozlíšiť e, pravdu od nepravdy mm. všetci budú v budúcnosti pracovať ako softveroví inžinieri, ale Mnohé pracovné miesta budú závisieť od kreativity, e, mnohí od kreativity priľahlých e, odvetví. Takže tie technické kompetencie sú dôležité, ale okrem nich e, sú kompetenciami 21. storočia aj kreativita, sociálne kompetencie. Takže toto z mojej strany ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani Cimer, nech sa páči. Ja auch von Ďakujem aj ja za vaše vystúpenie, pán komisár. Ja v podstate súhlasím s tým, že treba sformulovať cieľ, kam sa chceme dostať. No a poviem to tak možno na hrane, že je to možno mm, ako svet zo science fiction, ten nový krásny digitálny svet, ale ťažké je dostať e, sa tam to je ten bod, v ktorom sa dnes nachádzame, kde musíme tvoriť e, tieto prechody. A vy ste teda hovorili, že napríklad vôbec nie sme pripravení na potrebné vzdelávanie, potrebné štúdijné miesta, fakulty, univerzity, ktoré sa orientujú na toto. Tak potom na druhej strane pre mňa ale vyvstáva aj otázka, že ak teda v tej digitálnej oblasti máme alebo potrebujeme 10 tisíce pracovných miest v IT, a na druhej strane máme, tu som si máme štúdie, napríklad tu máme štúdiu od PricewaterhouseCoopers. A tu sa hovorí, že treba rátať s tým, že do roku 2030 100 tisíc e, pracovných miest zanikne najmä v oblasti obchodu, e, priemyselnej výroby a dopyt do roku 2030 sa zníži o 900 tisíc pracovných miest. Takže Otázka je, ako sa vysporiadať s týmito rozpormi. Na jednej strane obrovská potreba kvalifikovaných, vysoko kvalifikovaných ľudí, na druhej strane potenciál ľudí, ktorí sú činní v oblastiach, ktoré potom v podstate budú e, odstavené, ale sú tam ľudia, ktorí z tej jednej oblasti musia prejsť do druhej. Nemôžeme čakať, kým budú všetci v dôchodku. Čiže potrebujeme veľmi konkrétne koncepcie, ktoré sa týkajú nielen nového vzdelávania mladých ľudí, či už na školách alebo na univerzitách a podobne, ale e, musíme presne zaobchádzať s tým potenciálom, ktorý tu je a je dostatočne starý na to, aby e, zvládal e, úplne iným spôsobom úplne iné výzvy a aby teda bol k dispozícii. Čiže to musia byť procesy, ktoré už majú, mali dávno nabehnúť, ak sa chceme vysporiadať s touto výzvou. To je jedna vec. A už tu zaznelo, že v oblasti ďalšieho vzdelávania musíme dať členským štátom podľa mňa mnoho odporúčaní. A potom, podľa mňa, potrebujeme aj nejaké platené e, voľno na ďalšie vzdelávanie. To nemôžu zamestnanci robiť, tak povedať, z vlastného vrecka e, v štýle, že no, musíš ísť na toto vzdelávanie na vlastné náklady, alebo niekedy cez víkend, alebo čo ja viem, alebo ešte extra. To jednoducho nebude fungovať. No a potom samozrejme ide o tie ďalšie dôsledky, ktoré s tým súvisia. A nehovoríme len tak o cezhraničnom elektronickom obchodovaní, práva e, zamestnancov v oblasti logistiky, potom je tam to riziko stránkových, schránkových firiem, e, tiež je tam určitý e, sociálny dumping cez vysielanie pracovníkov, potom je celá problematika vlastne presunu sídla a to sa týka takisto aj toho pracovania v klaude, cezhraničného pracovania v klaude. A ešte jedna vec, ktorú by som spomenula. Tieto zmeny spoločnosti. Z pohľadu celého toho reťazca, o ktorom ste hovorili, nie je to zároveň aj príležitosťou opäť hovoriť o téme pracovný čas, teda hovoriť nie len o tom, že sa nebude naťahovať pracovný čas, nebude sa smieť e, navyšovať pracovný čas aj vzhľadom na tú vyššiu produktivitu, ktorá s tým súvisí, že by sme mali hovoriť o tom, skrátiť pracovný čas. Aby sme teda otvorili opäť tú diskusiu, že zníženie pracovného času by sme mohli ponúknuť ako motiváciu pre ľudí mm, postaviť sa z očí voči týmto novým výzvam a mohli by sme im to ponúknuť, samozrejme s tým ubezpečením, že aj pri skrátenom pracovnom čase si dokážu naplniť svoje životné potreby. Takže tým, s tým podľa mňa súvisí ešte ďalšia tematika, ktorú by sme nemali ignorovať. Ďakujem pekne. Ak chceme dať eh, ešte ďalších 5 otázok, tak musíte byť stručnejší vo svojich otázkach, pretože nebudeme mať čas na odpovede, eh, kým máme tlmočenie, ale možno by ste mohli začať zodpovedať, odpovedať na otázky. No ale ak chcete počúvať odpovede, sformulujte sa veľmi stručne. Terry Ranger. Ďakujem, budem veľmi stručná, budem hovoriť po anglicky, aby bolo jasné, že digitalizácia nezaujíma len nemecky hovoriacich poslancov. Ďakujem pán Jutiker, že ste prišli. Bola som, veľmi ma to zaujímalo, čo ste povedali. Povedali ste, že deti a, a e, vnúci sú digitálni, e, sú už vlastne takí narodení e, alebo domorodci digitálni a digitálna agenda naozaj nie len o technológiách, ako ste povedali. Naozaj si myslím, že na začiatku to nebolo úplne jasné a bude sa to týkať všetkých eh, časí spoločnosti, aj trhu práce, aj toho, ako fungujú naše demokracie. Bude sa to týkať eh, vlastne celej spoločnosti. A nechcem príliš hlboko zachádzať do tém, ktoré spomenuli už kolegyne a kolegovia. Chcem hovoriť o konkrétnej uh, forme eh, tej digitálnej eh, bariéry eh, sú tam rozdiely voči vidieku a mestu, ale je tam aj taká rodová bariéra, keď hovorím o digitáli. Iba 9% všetkých developerov sú ženy v Európe, 19% sú šéfky v sektore IKT a to v situácii, kedy Máme štúdie, ktoré poukazujú na to, že keby sa ženy v sektore IKT podeli rovnocene, tak by to malo masívny prínos. 9 miliard eur HDP by sa získalo prosím som rovnakej účasti žien v sektore IKT. A áno, súhlasím, e-zručnosti, vzdelávanie sú veľmi dôležitým nástrojom. Máme príliš málo žien v takýchto e, témach a komisia s tou agendou nových zručností by to mala riešiť, ale zároveň som presvedčená, že potrebujeme aj zacielenejšie, lepšie zacielené projekty financovania, aby sme dali že nám vôbec tú schopnosť stať sa podnikateľkami, aby to malo aj dopad na podniky, ktoré momentálne možno nemajú dosť žien medzi svojimi zamestnancami. Ja chcel som, chcela som sa opýtať vás ako komisára, ktorý bude jedným z tých uh, subjekt, alebo teda tých, ktorí budú e, presadzovať túto agentu, či sa zameriate aj na tento rodový aspekt. Ďakujem pekne. Dominik Marta. Uh, merci, madame le président. Ďakujem, pani predsednička. Toto je obrovská téma na to málo času, ktorý ešte máme. Takže svoj e, rečnícky čas venujem pánovi komisárovi. Thank you. Uh, Dobre, slovo má Thomas Mann. Äh, ďakujem, pani predsednička Günther Oettinger, ďakujem za tento tour de raison, ktorý naznačuje, v ktorých oblastiach už zažívame digitalizáciu alebo zažijeme. Uh, Myslím, že to je aj uh, upokojujúce pre takého komisára, ktorý má uh, takéto portfólio zamerané na budúcnosť. A myslím, že tu máme na jednej strane euforiu, všetko bude super, a na druhej strane je tam tá obava uh, a musíme nájsť tú dobrú rovnováhu, aby sme to dostali všetko aj pod kontrolou. Čo sme urobili my vo výbore pre zamestnanosť? Ja patrím k také malej skupine, ktorá bola na návšteve v Silicon Valley. Koncom marca sme navštívili Amazon, Facebook, uh, boli sme v Google, Intel a podobne a um, uvedomili sme si, že v akej oblasti sa vlastne oni hýbu, ako, sa, um, ako pracujú a otázka je, nakoľko sa dokážu tomu ľudia prispôsobiť. Máme zaujímavú skúsenosť. Momentálne viac než 50 miliónov Američanov pra, môžu pracovať iba dočasne. Oni ponúkajú svoju pracovnú silu, e, veľa sa outsourcuje, sú k dispozícii a potom už razu nie. Takže to, čo my v Európe máme, nejaké e, sociálne zabezpečenie, to tam vlastne neexistuje. Zaujímavá bola aj návšteva na Univerzity Berkeley, pretože tam sme hovorili s profesormi, ktorí povedali, že keby sme mali aspoň časť vášho európskeho sociálneho modelu. Takže e, vidíte, akým smerom sa to môže e, uberať. Oni nepovedia, že my sa predtým chceme chrániť, ale hovoria o tom, že potrebujeme aj nejaké takéto bezpečnostné opatrenia. A, čiže potrebujeme európske štandardy, ktoré musíme spoločne európsky sformulovať. Potom je tam e, potrebné dať ľuďom možnosť ďalšieho vzdelávania, pretože sme videli prížal Európanov, ktorí vzdelávajú na svoje E, skúsenosti potrebovali doplnkové vzdelanie aj v USA a samozrejme je tu teda množstvo príležitostí a som teda rád, že s takýmto otvoreným e, duchom tu môžeme, e, v takomto otvorenom duchu tu môžeme diskutovať a naozaj je fajn, že komisár povie, že chcem, aby sme sa vysporiadali s realitou. Ďakujem pekne. Ďakujem, Ann Sander, ďakujem pani predsednička, ďakujem pán komisár. Aj ja som veľmi spokojná s tou výmenou e, dnes e, spolu s vami. Je to skutočná revolúcia, ktorá tu prebieha. Je tam určite mnoho otázok na strane našich spoluobčanov, mnoho inovácií, ktoré ešte nie sú známe, alebo sú tam aj nové zručnosti, ktoré budú potrebné a možno ešte nie sú celkom identifikované. Takže je pravda, že spoluobčania si kladú otázky a obávajú sa mm, takej bipolarizácie zamestnanosti. Videli sme, čo sa udialo napríklad v USA. Niektoré takéto digitálne podniky majú vysoko kvalifikovaných pracovníkov, kreatívnych, eh, veľmi, eh, hľada, s veľmi hľadaným profilom a na druhej strane obyvateľstvo, ktoré je menej kvalifikované, takže má stále menej príležitosti a v končnom dôsledku tým cieľom je naozaj dokrac, dopracovať sa k tomu, že zachováme tieto pracovné miesta a že maximum ľudí naozaj e, s, posunieme do, tých, do tej skupiny vysoko kvalifikovaných. E, je potrebné to prepojiť. A ja osobne som veľkou nadšenkou Samozrejme, nie som úplne naivná, ale skôr to vnímam optimisticky a myslím si, že digitalizácia má obrovský e, potenciál a to tak pre e, občanov, podniky a územia, ale je, treba, je potrebné to spreva, sprevádzať investíciami. Aj e, nemateriálnymi, teda investíciami do vzdelávania je potrebné pokračovať v tom úvodnom vzdelávaní. Je to podobne ako pri vzdelávaní výuke jazykov treba eh, sa do tohto investovať, eh, ale aj materiálne treba investovať do sieti. Napríklad v mojom regióne na východe Francúzska, eh, tam sa niektoré obce rozhodli, že je prioritou naozaj tá spoločnosť 4.0 a mať tieto siete aj na všetkých územiach. Takže moja otázka, pán komisár. Aké investície, aké sprievodné financovanie je možné pre členské štáty, pre uh, miestne komunity na takéto investície. Ďakujem, pani Šojdrová. Ďakujem, pani predsednička. Ja budem veľmi stručná, mám tri pripomienky e, zakončené vždy otázkou. Takže poprvé, spomenala sa tu agenda nových zručností. 7. júna Európska komisia schválila túto agendu a mňa prekvapilo a znepokojilo trochu aj to, že tie nové zručnosti musia učiť učitelia, ktorí majú tieto zručnosti predovšetkým a tá priorita podpory učiteľom nie je medzi prvými. Ja vás teda chcem vyzvať, aby keď budete v komisii preberať nové zručnosti, aby ste podporili prípravu učiteľov. To je priorita číslo 1. Inak to E, tých žiakov nikto nenaučí. Ja patrím k tej generácii, ktorú ešte učili učitelia, ktorí ešte dnes učia v tých školách a žiaľ potrebujú väčšiu podporu. Druhá výzva, zlaďovať profesný a rodičovský život. Práve tá digitálna agenda je veľkou príležitosťou, pretože môžeme využiť napríklad home office, prácu z domu, a zároveň, samozrejme, má to aj svoje rizika. Predo mnou vystúpila kolegyňa Sander. Čiže je potrebné mať aj vybavenú domácnosť a je potrebné aj podporiť podnikateľov a zamestnávateľov, ktorí rodičom umožnia, najmä matkám, pracovať viac z domu a využiť digitálnu technológiu. Aj Európska komisia by v tomto mohla prispieť. A tretia výzva, ktorú mám, digitálna technológia je príležitosťou, ale aj veľkým rizikom. Dnes sme tu mali prezentáciu výskumu, ako sú na internete zneužívané deti, aby nakupovali tovar, ktorý inak by im bol fyzicky nedostupný. Preukázateľne v 16% prípadov deti, ktoré majú menej než 18 či 15 rokov, mm, nekúpia fyzicky alkohol alebo podobný tovar, ale na internete si mohli kúpiť alkohol a čokoľvek iné, čo len chceli, čo by inak bolo zakázané. Čiže je to veľké riziko a chcela by som sa opýtať e, pri podpore digitálnych technológií, či máme, teda máme tú smernicu o digitálnych technológiách, ako obmedzíme práve toto riziko zneužívania obchodu voči deťom. Ďakujem. Thank you. E, Ďakujem. Zaznelo veľa pripomienok, niekoľko otázok, takže Teraz si chceme vypočuť vás, pán komisár Oettinger. Máte slovo, nech sa páči. Je to veľmi široký záver, ktorý si tu zvolili poslanci. Škola, vzdelávanie, štúdium, ďalšie vzdelávanie, vzdelávanie učiteľov, odborné kvalifikácie. Ja som ambiciózny, avšak aj realista. Nemyslím si, že v nadchádzajúcich rokoch dostanem peniaze na to, aby som napríklad mohol vybaviť školy hardverom a softverom. Potrebovali, by sme o mnoho viac laptopov, počítačov, rýchlejšie obnovovanie softvéru, potrebovali by sme rýchle obsahy v každej škole a nemáme to ale s rozpočtom 150 miliard eur ročne sa to nedá financovať. Ak cez víkend svojmu šéfovi vlády uh, vo svojom českom štáte poviete, že uh, chcete 5 miliard eur ročne, tak fajn, som za, ale ak český štát povie, že my krátime európsky rozpočet, hovoria to v Berlíne, alebo chceme viac polnohospodárstva, čo povedia v Paríži, alebo vôbec vystúpime z Európskej únie. Takže moja prosba je, žiadate odo mňa ambicioznú prácu, ale iba e, poznajúc to, čo aj vy, aj vo svojich stranických grémiách, v priateľských rozhovoroch s so starostami, s poslancami mestských zastupiteľstiev, s kolegami v, pa- v národných parlamentoch a danými poplatníkmi viete do- dosiahnuť. Takže nemyslím si, že tá uh, zručnosť, kľúčová zručnosť pre školy, e, vysoké školy alebo pre vybavenie škôl a vysokých škôl e, je niečo, čo dosajeme na európskej úrovni. Čo môžeme urobiť? Poprvé, a to som dala do tej ročnej správy o digitálnej zručnosti členských štátov, čiže konektivita, infraštruktúra, pracovné miesta, investície do výskumu. To, čo robíme, e, a keď to teda stanovíme nejako pre členské štáty ročne, tak vytvárame aj určitú alebo konkurenciu. Čiže ten, ktorý v oblasti uh, e, sklenie vlákien na poslednom mieste, si snáď položí tú otázku, že prečo je on teda na najhoršom mieste a mm, pozbudí to jeho ambíciu. A tému digitálnej kompetent, digitálnych zručnosti určite chcem zapojiť medzi ponuky vzdelávania. To musí byť eh, faktor v tých budúcich správach eh, o digitálnych zručnostiach. Po druhé, spolu s predchádzajúcim luxemburským predsedníctvom som pozval všetkých 28 ministrov príslušného odboru pre teda vedu a vzdelávanie. Hovoril som o tejto problematike s nimi a budem to robiť každoročne a budem to spájať so správami o pokroku. Teda, aké sa pripravujú mm, alebo vytvárajú študijné miesta v oblasti IT, alebo čo robíte v rozpočtoch na spolufinancovanie kvalifikačných programov. Alebo téma, ktorú spomínala pani Cimer, e, dovolenka na vzdelávanie. Čiže voľné dni alebo teda pracovné voľno na ďalšie odborné vzdelávanie. To je v prvom rade e, vec e, kolektívnych partnerov, sociálnych partnerov. A to je to, čo e, v Nemecku prebieha napríklad na regionálnej úrovni, alebo je to teda stanovené národnou legislatívou. Ale určite môžeme dať nejaké námety na prijatie nejaké najlepšej praxe. Som ochotný. Či to potom uh, akceptujú partnery v kolektívnej zmluve, mm, to už je na nich. A ak napríklad neexistuje sociálne partnerstvo, tak ako je to v mnohých členských štátoch, tak by mohol uh, byť teda uh, zákonodarca ten, ktorý sa toho ujme. Je to uh, otázka učiteľov, áno. Tých 40, 50, 60 ročných učiteľov uh, na školách a vysokých školách musíme kvalifikovať. Uh, keď som chodil ja do školy, mal som veľký rešpekt pred môjim učiteľom, e, pretože e, bol vo veľkej násobilke trošku rýchlejší než ja. To je dnešným mladým ľuďom úplne jedno. Oni jednoducho vyťahnú svoj iPhone 17 krát 29 by v hlave nikdy nevypočítali. Ale môj e, syn má veľký rešpekt pred tým, e, že jeho e, e, učiteľ je na Facebooku a že mu pomôže veľmi rýchlo cez internet pri jeho problémoch s domácou úlohou. A na to ten učiteľ potrebuje byť digitálne zručný. Som si istý. Vyhľadávacie Servery eh, budú eh, čoraz dôležitejšiu úlohu. Daňoví eh, poradcovia mali svojho času mechanické stroje, mechanické pomôcky dnes. To by bolo neakceptovateľné. Kedy si dávno teraz samozrejme už nikto z nich to nepočíta v hlave. dnes už e, googlia všetci komisári, e, poslanci, ale e, kto, vyhľadávače chce vylúčiť z každodenného školského života. Jednoducho to už dnes nie je reálne. A toto teraz súvisí s ďalším vzdelávaním učiteľov, e, s ich e, autoritou. Dnešný 12-13 e, roční majú väčšiu autoritu voči učiteľom, ktorí sú zruční s digitálnymi technológiami a službami, ktorých využívajú. Pre postihnutých, znevýhodnených ľudí som navrhol E, európsky e, poukaz z európskeho rozpočtu alebo z Junckerovho plánu pre tých, ktorí sú znevýhodnení by sme e, tak mohli podporiť ich v digitálnych kurzoch. Prispeli by sme tak čiastočne na náklady týchto kurzov. Členské štáty by museli zaplatiť tú druhú časť. A tak by bolo možné zvýšiť digitálne kompetencie postihnutých alebo znevýhodnených. To ehm, by nám pomohlo mm, vytvoriť ďalšie dôležité premostenie. existujúce pracovnoprávne e, predpisy, tarifné predpisy, sociálne štandardy musíme preskúmať či e, budú, e, ako to s nimi vyzerá e, v časoch digitálneho pracovného sveta, či majú ešte stále ten istý, tú istú materiálnu hodnotu. Prínosy Prínosmi sú časová flexibilita a flexibilita, pokiaľ ide o miesto. Negatívom je, že ste k dispozícii non-stop. A klasické e, modely pracovného e, času a e, pevné zamestnanie so sociálnymi sociálnymi poisteniami, dôchodkom a, a tak ďalej. To v digitálnom svete už nie je e, samozrejmosťou v tom istom e, ob, objeme. A to bude taký negatívum, ktoré ale je e, oceniteľné. E, ak v sobotu večer sa e, rozduje o nejakom e, e, sa, sa, sa koná nejaké majstrovstvo, v športe vyhrá iba ten, kto už e, bude mať e, hotové produkty v nedelu ráno. V digitálnej dobe tu už vlastne nepracovanie v sobotu, v noci, v nedelu nefunguje. Treba teda vytvoriť nové e, štandardy, bude tým možné aj zvýšiť kvalitu života, ale na to je potrebná určitá flexibilita, pretože iba potom určité služby môžu byť úspešné. Téma mediálneho vzdelávania digitálneho vzdelávania. To je dôležité aj pre spotrebiteľov. Nejde tu len o e, e, zamestnancov, ale aj o zmysluplné využívanie voľného času, e, online ponúk, možnosť demokraticky sa uplatniť. E, si e, ste si museli e, objednať noviny, videli ste tam európsku politiku, miestnu politiku, čo sa deje vo vašich miestnych združeniach. Dnes to všetko nie je také jednoduché. Musíme ukázať ľuďom, ako to vyzerá s prístupom k týmto online Eh, službám. A online si môžete pozrieť politikov, môžete si pozrieť veci na YouTube, vo vašich novinách online. Všetko je to oveľa rozmanitejšie. v eh, svete digitálnych informácií. A keď hovoríme o eh, demokracii, o kvalite informácií, o násilí voči ženám, e, menšinám. Keď e, takéto niečo nechceme akceptovať, keď tu chceme mať poistenie zo strany digitálnych médií, tak keď chceme, e, chceme vlastne vychytávať nenávistné prejavy na internete, Treba e, si klásť otázku, či online platformy majú e, obsahovú e, zodpovednosť a potrebujeme odpovedať na túto otázku. Noviny zverejňujú vlastne názory čitateľov s ich menom a určitými údajmi a chválenie násilia alebo masívne 15 utrhanie, ehm, ak sa tieto objavujú v eh, čitateľských eh, listoch, príspevkoch, tak eh, noviny ich nezverejnia. Ale online médiá takúto zodpovednosť časti odmietajú. Mohli by sme ju stanoviť európskym a neeurópskym. A aj ehm, tlačiť teda na uplatňovanie takéhoto princípu. Zasnela tu e, otázka e, z strany e, poslanky, ktorá tu už teraz nie je prítomná, ktorá hovorila o počte žien v IT sektore, ktorý je veľmi nízky. Bei Social Media und beim Netzwerk von Facebook na Facebooku sú veľmi aktívne, ale nerob, neurobia si z toho povolanie. E, počet e, študentiek IT alebo fyziky je veľmi nízky. Aj elektroniky a podobne. Takže 12, 13, 16 ročné žiačky musíme e, podporovať, aby sa odolali ísť týmto smerom vo svojom štúdiu. V Startup Europe, to začíname trošku robiť e, celkom cieľene, sa tam sústreďujeme na ženy. Vzorom sú e, časti noví e, hráči v USA, od Hewlett Packard až po Facebook. Tu naozaj boli ženy zastúpené v najvyšších pozíciách, ale toto je signál ženy so svojimi sociálnymi kompetenciami, inteligenciou, úsilovnosťou a IT kompetenciami v digitálnom sektore e, môžu byť úspešnejšie e, ľahšie než napríklad e, pri, v automobilovom sektore. To boli tie najzasadnejšie body. Rád prídem rok opäť, aby sme potom mohli podiskutovať o našich pokrokoch na komisii a o tom, čo chceme dosiahnuť aj s členskými štátmi. Veľká koalícia pre e, zamestnanosť a zručnosti, viac e, miest e, vo vzdelávaní, budeme mať aj okrúhly stôl s odbormi, Business Europe, Digital Europe, e, odbory, z ich e, úst si radi vypočujeme, kde vidia, aby, že je prie, priestor pre e, novú legislatívu na európskej úrovni. Sociálni partneri budú mať určite veľmi zaujímavé e, príspevky. Ďakujem pekne, pán komisár, za túto krátku, inšpirujúcu diskusiu. My tu v našich zasadnutiach naozaj cítime, že v tomto výbore to je našou najvyššou prioritou. Týka sa to pracovného trhu, zamestnanosti, ale uh, týka sa to sociálnej agendy, eh, podoby spoločnosti, takže uh, my hovoríme okamžite áno, e, tej vašej ponuke stretnúť sa tu opäť o rok. Takže ďakujem veľmi pekne za toto stretnutie a prajem príjemný večer.